asi ešte sú na predchádzajúcej schôdzi. Ale možno, že by som aj začala, pretože máme jeden či dva body. Ešte, kým prídu hostia, môžeme ich prebrať. Mali sme výmenu názorov v E, inej miestnosti. Takže preskočíme tento bod 1, bod 2. Program schôdze nie je modifikovaný. Príjmeme tento program taký, ako leží a beží. Ďakujeme. Program je prijatý. Niekoľko oznámení. Pripomienka. Náš výbor 2.30 zajtra nie o tretej, vždy v útorky a v stredu. V útorky a v stredy budú začínať výbory o 2.30 a nie o tretej. To je požiadavka za DG Link, aby tlmočníci mohli skončiť do 6.30. Zajtra cez obed je stretnutie so zástupcami Svetovej banky o nedávnej správe Svetovej banky o zabraňovaní konfliktom. Bude tam ďalej zajtra o 12.45 až do 2.15 v PHS 5B001 v angličtine toto stretnutie a budú e, k dispozícii sendviče, pretože to je cez obed. Ďalej by som vás chcela informovať o návšteve guatemalského ministra práce a sociálnej bezpečnosti je to pani Aura Leticia Teleguaria. Minister si chce z DV prediskutovať národné priority Guatemaly, mm, konkrétne e, národnú politiku pre slušné zamestnania na roky 2017 až 2032. Náš program bol plný, vtedy keď táto pani ministerka žiadala stretnutie. Povedali sme jej, že na konci nášho stretnutia zajtra vyčleníme pre ňu čas, takže 6, 15, možno 15-20 minút guatemalská ministerka sa k nám prihovorí. Dúfam, že kolegovia prídu na túto schôdzu a stretnú sa s ňou vtedy. Ďalej, bod 4. O, oznámenia komisie. Neviem, či komisia má tu teraz nejaké oznámenia. Máte? Nie, nemáte? Nemáte. V poriadku. A teraz prechádzame na bod 5 ale hostia z VHO zatiaľ neprišli, odchádzali z miestnosti pre protokol pred 5 minútami a mali by sem doraziť čím skôr, pretože to je len dvojminútová vzdialenosť z tejto miestnosti. Hlasovať sa bude zajtra o 9. Pravda, je to tak? O 9. hlasujeme? Áno, hlasujeme. Nie, 10.30 10.30 zajtra, takže to sú koordinátory o 9.00 a nie hlasovanie. Hlasovanie 10.30. Pozdravím našich hostí. Okay, I'm very pleased now, colleagues, to move to item 5. Kolegovia, prejdeme na bod 5. Ide tu o diskusiu s novovymenovaným eh, generálnym riaditeľom VHO, doktorom Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom. Pán Tedros. Eh, už som ho stretla, keď bol minister za Etiópiu premiérom. Naozaj v zdravotnom systéme svojej krajiny vtedy urobil veľké zmeny a zvolili ho za generálneho riaditeľstva VHO v maji 2017. Sme veľmi radi, že ste medzi nami, prichádzate práve včas. Náš výbor veľmi zaujíma, ako VHO spolupracuje na rozvojových cieľoch, takisto na zaujíma téma individuálneho zdravotného poistenia, takisto ako riešiť ebolu a ďalšie núdzové situácie, krízy, ženy, zdravie matiek. A ja osobne sa zaujímam o to, ako s tabakom v rozvojových krajinách všetky témy, ktoré súvisia s tabakom. Pán doktor Tedros, prepačte, že ste museli čakať. Teraz okamžite dostávate slovo. Nech sa páči a ďakujeme, že ste tu. Chcela by som privítať aj Suzanu Jakob medzi nami. Vítajte. Yeah, thank you, thank you. Ďakujem vám. Ctené poslanky, nectení poslanci. Som rád, že sa s vami opäť stretávam, tentokrát z iného postu. Ďakujem za túto príležitosť. A za VHO by som rád potvrdil partnerstvo z EÚ na ešte vyššej úrovni a ďakujem, že ste ma pozvali. Excelencie, vážení hostia, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie na váš výbor. Môžem sa vám dnes prihovoriť a je to pre mňa cťou a potešením. Práca Európskeho parlamentu a najmä výboru pre rozvoj zohráva životne dôležitú úlohu pri podpore krajín e, smerom alebo napredujúc k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. VHO spolupracuje rozsiahlým spôsobom z EÚ. Máme spoločné kľúčové projekty, napríklad partnerstvo k zdravotnému univerzálnemu poisteniu. Chceli by sme túto spoločnú prácu rozšíriť aj na prístup alebo sprístupnenie liekov. Máme tu nový mechanizmus spolupráce s občianskou spoločnosťou a mám veľké nádeje, chovám veľké nádeje, že tento nový mechanizmus pomôže týmom, ktorí pracujú v núdzových situáciách v zdravotníctve, že budeme mať veľmi dobre vyškolený zdravotnícky personál, veľmi rýchlo dostupný kdekoľvek vo svete. Teraz chcem povedať, že pred 9 mesiacmi, keď som začal ako riaditeľ VHO, zažil som intenzívne a produktívne obdobie. Chcel by som vám povedať niekoľko najdôležitejších vecí, ktoré sa diali. Položili sme základy na ďalších 5 rokov spoločnej práce ako viete, je tu e, budúcnosť VHO, ktorá je formovaná tzv. E, uholnými kameňmi a strategickými plánmi. Máme misiu podporovať zdravie, zabezpečiť bezpečie vo svete a slúžiť tým, ktorí sú najzraniteľnejší. Máme plán v máji máme zhromaždenie a očakávame, že členské štáty VHO formálne schvália tento plán. Zvyčajne to trvá dva roky pripraviť takýto strategický plán na najbližšiu budúcnosť, ale tentokrát sme to zvládli za 8 mesiacov. A to za núdzových situácií, za víziev, ktoré čelíme, sú skutočne veľké a E, niektoré sú možno až priveľké. Tento strategický plán zahrňa tri ambiciozne ciele na nasledujúce roky. O miliardu viac ľudí by sa malo zúčastňovať zdravotného poistenia, o jeden, jednu miliardu viac ľudí by malo mať sprístupnené služby, núdzové zdravotnícke služby a takisto sa, by sa mali tešiť lepšiemu zdraviu a celkovej životnej pohode. Tieto tri ciele presadzujeme na najvyššej politickej úrovni, najmä zdravotné poistenie. A vidíme, že to je bezprecedentná chvíľa na presadzovanie tejto agendy. Čo sa týka e, cieľov rýchleho zásahu a núdzových, krizových zdravotníckých opatrení, o tom sme hovorili na Bezpečnostnej rade, ktorá reviduje status zdravotníckých zásahov v núdzových krizových situáciách, urgentných zásahov. A máme novú, komunik- novú komisiu na globálnej úrovni k eh, infekčným neinfekčným chorobám a takisto sa snažíme urobiť opatrenia na adaptovanie sa na klimatické zmeny. Takisto zvoníme na poplach eh, pri téme eh, odolnosti voči baktériám. Mikrobiálna rezistencia transformujeme proces VHO, rozbehli sme proces transformovania VHO, aby bolo hráčom, ktorý e, vie presadiť viac v oblastiach, na ktorých veľmi záleží. Ďalej vo vedení VHO sa snažím presadiť e, genderovú paritu. Po prvý raz e, je viac žien v našich tímoch vedúcich predstaviteľov VHO ako mužov. V tejto organizácii to tak teraz je. Dámy a páni, tento rok oslavujeme výročie ukončenia druhej svetovej vojny, ste, ale takisto aj ste výročie ďalšej udalosti dejinej pandémia španielskej chrípky. Španielská chrípka bola najsmrtiacejšou v známej histórii ľudstva a dnes pamätať na španielskú chrípku je čoraz je, je to ešte dôležitejšie ako predtým, pretože dnes epidémia môže začať v akejkoľvek krajine, kedykoľvek a zabiť milióny ľudí len preto, že nie sme pripravení na takúto pandémiu. Sme stále zraniteľní. E, našťastie sme takúto núzovú situáciu, takúto krízu tohto rozmeru od španielskej chrípky nezažili, ale prepukajú rôzne epidémie, zostávajú faktmi, je to tak a ľudia sú e, zraniteľní. H5 e, vírus je veľmi nebezpečný chrípkový, ale našťastie sa nešíri až tak jednoducho, ako sa to zdalo medzi ľuďmi. H1N1 vírus, ktorý Um, spôsobil pandémiu v roku 2009, sa však šíri medzi ľuďmi veľmi jednoducho, ale našťastie prejavy tejto vírusovej choroby sú e, nie také závažné u ľudí. V roku 2014 sme pozorovali e, ebolu v tých najchudobnejších afrických krajinách a e, vystavila nebezpečiu ľudí na globálnej úrovni Okrem veľkej dane úmrtí je tu aj hospodársky dopad. Tri najviac postihnuté krajiny majú teraz čoraz drahšie ceny komodít a zvyšuje sa fiskálny hospodársky schodok a znižuje sa ekonomický výkon. Ebola nás naučila niekoľko bolestivých lekcií a najdôležitejšia z nich je tá, že krehký zdravotnícky systém jednej krajiny môže potenciálne vystaviť globálnej zdravotnej katastrofe celý svet. To znamená, že sme taký silný, ako je najslabšie ohnívko. Keď sú systémy dohľadu neadekvátne, keď zdravotníci sa neukážu v práci, pretože celé mesiace im nezaplatili plat, alebo nemajú lieky, alebo prevencia infekcií je nedostatočná, júca. Katastrofa čaká za dverami. Najhoršie ohrozenie celosvetovej bezpečnosti je to, že miliardy ľudí nemajú prístup k základným službám a zdravotné poistenie a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti sú dve strany tej istej mince. Realitou zostáva, že polovica svetovej populácie nemá sprístupnené základné služby a takmer 100 miliónov ľudí žije v extrémnej chudobe. To sú nových 100, 100 tisíc ľudí, ktorých sa dostáva medzi tých, čo žijú v extrémnej chudobe a musia si platiť za zdravotníctvo z vlastnej kapsy, z vlastného vrecka. Nemôžu si pou- dovoliť použiť služby, ktoré existujú, ktoré sú v ich blízkosti a potom v takejto situácii sa dokonca môže začať šíriť nejaká epidémia bez toho, že by sa na začiatku spozorovala. Ľudia, ktorí sú vystavení finančným ťažkostiam, e, sťažujú zastavenie epidémie ešte kým sa začne šíriť v širokých kruhoch a preto by sa všetky krajiny mali snažiť na všetkých úrovniach príjmu, aby ľudia boli zdravotne poistení, aby zdroje, ktoré má krajina k dispozícii, sa použili práve na tieto záležitosti. Vo väčšine krajín skutočnou prekážkou, jedinou skutočnou prekážkou je politická vôľa. Vôľa politikov. Inak univerzálne zdravotné poistenie eh, je predsa politickou voľbou. Mnohé krajiny tu v Európe urobili takúto voľbu Čína, Rwanda, Sri Lanka a Tajsko, Tajland. Minulý týždeň som, mesiac som bol v Kenii, kde prezident oznámil, že zdravotná starostlivosť, ktorú si ľudia môžu dovoliť, bude jedným zo štyroch pilieroch štyroch pilierov keňského hospodárstva počas jeho prezidentského obdobia. A takisto sa zvyšujú zdravotné rozpočty v mnohých krajinách. To umožní 5 miliónom ľudí, aby e, ich ošetrovali v novopostavených zdravotných centrách a strediskách, ktoré, ktorých sú tisíce. Keď som bol v Hašmal Bahara, videl som synergiu nie len v úrade premiéra, ale aj medzi zdravotníkmi a to zase generuje ďalšiu novú energiu, pretože má ambície, aby všetci ľudia mali prístup k zdravotnej starostlivosti. Benefity e, zdravotného poistenia pre všetkých zasahujú do ďalších sfér, nielen do zdravotníctva, najmä do ekonomiky. Silní a odolní ľudia, silný a odolný systém potom vygeneruje silnú ekonomiku. Keď sú ľudia zdraví, celé komunity, celé národy prekvitajú. Keď eh, deti dospejú až do dospelého veku, tak sa stanú produktívnymi členmi spoločnosti. Keď ženy nezomrú pri pôrode, tak sa môžu, môžu starať o svoje rodiny. Keď komunity nežijú v znečistenom prostredí a nie sú v kontakte s nebezpečnými produktmi a zdrojmi chorôb, tak prosperujú. Nikdy nevieme, kedy, ako sa objaví nová pandémia, ale vieme, že to určite bude mať hrozné dôsledky, že si vezme ľudské životy, že na svetové hospodárstvo to dopadne a že dokonca môže spôsobiť aj politickú nestabilitu. Kľúčová vec, ktorú hovorím, je, že treba priznať, že zdravotné zabezpečenie a pokrytie e, zdravotným poistením celej populácie je to, čo pomáha budovať zdravotný systém v každom slova zmysle. Preto VHO na celom svete posilňuje zdravotné systémy, ktoré sú vybudované na základe toho, že ľudia majú poskytnutú primárnu zdravotnú starostlivosť a prevenciu. Silne sa zameriavame aj na systémy dohľadu. Ehm, VHO takisto sa venuje politickým záležitostiam, nielen odborným. Teraz vidíme bezprecedentný politický moment, kedy môžeme presadiť zdravotné poistenie pre všetkých. 7. apríla e, štartujeme dvojročnú kampaň, ktorá by mala vygenerovať nové politické záväzky voči e, zdravotnému poisteniu pre všetkých. A v máji bude zhromaždenie VHO, kde povieme, vyzveme všetky krajiny, aby urobili tri konkrétne kroky voči, e, smerom k tomu, aby ľudia boli zdravotne poistení aj v realite. Európska únia je životne dôležitou súčasťou nášho plánu pri dosiahnutí zdravotného poistenia pre všetkých, takže partnerstvo v EÚ podporuje systémy v 35 krajinách cez Luxemburg a e, naše ambície sú skutočne vysoké a aj musia byť, pretože v stávke je priveľa. Nesmieme si dovoliť mať primalé ambície, keď ide o zdravie, keď ide o férové e, kroky. Potrebujeme vašu podporu, vaše investície, ktoré nie len zlepšujú zdravie ľudí v krajinách mimo Európy, ale vytvárajú aj bezpečnejšiu Európu, lepší svet tým, že sa zabezpečí, aby e, sa z vypuknutia chorób nestali pandémie. Pre EÚ zostáva priorita v nasledujúcich rokoch e, pomáhať v týchto plánoch a v súčasnej rozprave o nasledujúcom finančnom pláne na 7 rokov musíme zapracovať aj zdravotnícke otázky, ktoré sú zásadné pre celý svet. To sa dá len naozajstnou solidaritou. Bez eh, pomoci nie je eh, úniku z chudoby, nie je zdravotníctva, ktoré prekvita. Máme tu príležitosť si teraz prediskutovať, ako urobiť eh, vedno, vedno ešte viac, ale jedno viem, sme naozaj iba takí silní, aké je naše najsilnejšie ohnívko, preto je solidarita kľúčom e, a veľkosť našich ambícií to odráža. Ďakujem veľmi pekne, ocenujem túto príležitosť sa k vám prihovoriť. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. My máme tento náš výbor tak, že sa stretávajú tieto výbory, ktoré vlastne sa to prekryžuje, takže nemôžeme sa o tom hovoriť. A našou hlavnou úlohou bolo venovať sa práve otázke eboli a počúvame, čo ste tu povedali, kde ste povedali, že v krajinách, kde sú zdravotnícke systémy, tam sa vlastne táto choroba tak nešírila. A v krajinách, v tých krehkých krajinách, tak tam to jednoducho mohlo zapričiniť až globálnu zdravotnú katastrofu. A zmíňame miliardy na to, aby sme sa vysporiadali s dopadmi tejto krízy. Máme aj misiu, ktorá pôjde do Gine Gineji, aby sme vlastne sa pozreli na to, akým spôsobom sme sa poučili, pretože jeden z tých signálov, ktorý tu máme, je, že tie peniaze v rámci Save the Children, pokiaľ ide o riešenie krízy boli v rámci toho obdobia, kedy tá kríza bola, tak to bolo oveľa viac, ako by sa bolo bývalo investovalo do riadneho zdravotníckého systému predtým. Takže je dobré, že ste to spomenuli, aj to, čo ste povedali, že vlastne zdravotnícky systém je politickou voľbou ja vždy pripomínam ľuďom u nás v krajine, že náš zdravotnícky systém sme zriadili v 1947 po vojne, keď sme boli úplne e, vyčerpaní, keď tam bola kríza, neboli peniaze, to znamená, neboli sme bohatí, ale uvedomili sme si, že zdravie je dôležité, pretože zdravie prinesie potom aj hospodárskú obnovu. A toto je ten signál, ktorý treba šíriť. Takže máme tu prihlásených kolegov. Ako prvý je Enrique Guerrero, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som sa najprv vám poďakovať za to, že ste prišli do nášho výboru. Áno, treba si nasadiť sluchátka, aby sme sa porozumeli. Takže ešte raz chcel by som sa poďakovať za to, že ste prišli do nášho výboru. rozvojová spolupráca a OSN. To sú veľmi dôležité veci, veľa vecí, ktoré ste spomenuli, sú pre nás dôležité, tak ako to teraz zosumarizovala aj predsednička výboru. Myslíme tu teraz na tie diskusie, na súvis medzi rozvojovou spoluprácou a tou témou, ktorá súvisí so zdravím. To sú vlastne veci, ktoré nás vo vaš- našom výbore e, zamestnávajú pravidelne. A takisto si uvedomujeme, že tie reakcie na krízu eboli tá reakcia skutočne bola taká kontitu, kontinuitívna, že sme tu vlastne mali aj správu od pána Görensa. Takže jedna otázka z mojej strany úplne jednoduchá. Ja som spravodajcom za rozvojovú spoluprácu a mňa sa teda zaujíma predovšetkým, pokiaľ ide humanitárne krízy respektíve pokiaľ ide o spontánne krízy, respektíve pokiaľ ide o také dlhodobé krízy. A z vašej strany by som si teraz rád vypočul odpoveď, aká forma rozvojovej spolupráce zo strany OSN berie do úvahy, pokiaľ ide o tieto krízy, po spolupráci s takými organizáciami ako napríklad UNICEF alebo Lekári bez hraníc alebo s ostatnými organizáciami, s ktorými spolupracujete priamo v teréne na to, aby ste poskytli humanitárnu pomoc vzhľadom na tie početné krízy, ktoré máme na svete. A ešte na záver možno jedna poznámka vzhľadom na tú nespravodlivosť, že spomenuli ste tú španielskú chrípku a hovorí sa španielská chrípka, Všetci vieme veľmi dobre, že teda chrípka vôbec nemala pôvod v Španielsku, takže pre nás je to taká uh, historická krivda, že sa to nazýva španielská chrípka. Ďakujem pekne, pán Schoenfeld. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel venovať otázke podpory, podpory rozvojových krajín. Tieto krajiny majú problémy s epidémiami, s udržiavaním tej miery zdravotníctva eh, medzi občanmi, čo sme teda videli a čo aj vieme a predovšetkým, čo sme vlastne videli aj na našich misiách, ktorá z tých misií, ktoré sme mali napríklad v krajinách, kde bola kríza eboli, tak čo sme tam videli? Videli sme, že tieto krajiny mali veľmi obmedzenú mieru kapacít na úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nechcel by som tu teraz uh, posudzovať túto mieru služieb zdravotníckých, ktoré poskytujú, ale skutočne bolo tam veľmi malé množstvo lekárov alebo iného druhu zdravotníckého personálu čo teda vidíme? Vidíme, že sú tu veľké obmedzenia a bohužiaľ tá zdravotnícka pomoc vlastne sa koncentruje iba v hlavných mestách e, krajín, rozvo- rozvinových krajín. Je tam veľmi málo lekárov, ktorí pomáhajú občanom mimo územia veľkých miest. Takže občania vidieckého priestoru Ľudia, ktorí žijú na vidieku, vlastne v podstate nemajú žiadny zdravotnícky systém, ani taký základný, a to už nehovorím o tých dramatických situáciách, ako sme to videli v prípade týchto epidémií. Takže v kontexte tých veľkých finančných prostriedkov, ktoré vypláca v podstate medzinárodné spoločenstvo zo strany Európskej únie napríklad, tie peniaze, ktoré idú do rozvojových krajín. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo vlastne tie výsledky sú také ubohé? Máte nejakú predstavu, ako by sa dalo toto zmeniť, ako by sa to dalo zvrátiť? Čo si myslíte, že treba spraviť na to, aby sme mohli pomôcť rozvojovým krajinám, aby vytvorili udržateľnejší, efektívnejší zdravotnícky systém, zdravotnícky systém, ktorý by skutočne pomáhal aj ľuďom, ktorí žijú v menších miestach a na vidieku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán Neuser. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Ďakujem veľmi pekne aj predstaviteľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Ja si myslím, že tak ako na to poukázala aj predsednička na tú tému, že ako vlastne zaobchádzame s krajinami, ktoré majú, s krajinami, ktoré majú taký zraniteľný zdravotnícky systém. Videli sme, ako to dopadlo v rámci krízy eboli, ale vidíme, že pokiaľ ide o také krajiny, okrem teda Sierra Leone a ostatných, sú tu ostatné krajiny, ktoré sú na tom rovnako. Takže ja neviem, že či sme sa správne poučili z tej situácie, ktorá tu bola. Ja som dvakrát navštívil Sieru Leone a v rámci toho krátkeho času, ktorý sme mali, skutočne som nemal nejakú pozitívnu spätnú väzbu v tom ohľade, že by ten zdravotnícky systém a zdravotnícká starostlivosť, by sa, že by sa toto bolo zlepšilo. Viaceré mimovládne organizácie dokonca opustili tieto krajiny. Tie krajiny vlastne boli ponechané samé na seba a nezvládajú túto výzvu. Takže moja otázka je v tomto zmysle. Aký dopad môže mať Svetová organizácia v tejto oblasti a na to, aby sa systémy v týchto krajinách, tie tri, ktoré som spomenul, to je iba príklad na to, aby sa situácia stabilizovala. A druhá vec, to sa možno týka viac tých našich úloh, ktoré musíme riešiť v rámci výboru pre rozvoj a možno aj v rámci Európskeho parlamentu keď napríklad sa pozrieme na ten nový finančný rámec, o ktorom sa momentálne diskutuje. A potom vidíme, že tu navrhuje komisia, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy, uplatňovať iba jeden efektívny nástroj, ktorý je teda poznačený predovšetkým migráciou a politikou susedstva, tak skutočne mám veľké obavy, že v podstate tie vlastné úlohy, ktoré sa týkajú rozvojovej pomoci, to znamená boj proti chudoby, podporovanie zdravotníckej starostlivosti, že jednodu, a takisto vzdelávania, že možno tieto sa dostanú iba na druhú kolaj. A takisto tá situácia, tak ako sme ju zažili v roku 2014, nebolo by dobré, ak by sme to zažili ešte raz, že potom budeme skutočne šokovaní, pretože takáto epidémia vznikla. A potom skutočne sa viaceré krajiny snažili finančne aj ale potom jednoducho tie dopady a konsekvencia, tá udržateľnosť jednoducho neboli také, ako by sme si to boli želali. Takže ďakujem za to, že ste prišli a mňa by teda zaujímalo, že aké opatrenia máte vy na to, aby ste vplývali na tie postihnuté krajiny a akým spôsobom vplývate na veľkých darcov donorov, ako napríklad Európska únia. Ďakujem. Thank you. Um, Anna Zaborska. Pani Záborská. Uh, uh, uh, pán generálny riaditeľ, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Chcem položiť dve otázky, ale najskôr by som chcela možno vás upozorniť na dva dokumenty, ktoré Európsky parlament pripravuje v tejto dobe alebo pripravil aktuálne Súčasne pracujeme e, vo výboroch na správe k rámcovému programu e, Európskej komisie Jedno zdravie, ktorý sa týka e, veľkého problému, ktorý ste aj vy spomenuli vo svojej prezentácii, a to je antimikrobiálna rezistencia. Čiže to je ten prvý dokument. A ten druhý dokument bol prijatý v delegácii eh, ACP na Haiti v decembri a týkal sa eh, zlepšeniu prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a hlavne k liekom proti infekčným chorobám. Čiže dávam vám do pozornosti možno niektoré podnety eh, z týchto správ budú užitočné aj pre vašu prácu. A teraz k tým dvom mojim otázkám. Určite, keď ste pripravovali nový program, ktorý ste nám tu prezentovali, tak e, predpokladám, že ste zhodnotili ten predchádzajúci, ako bol splnený ten predchádzajúci program. A tu by som sa chcela opýtať, že e, ako vidieť, vidíte vy naplnenie toho predchádzajúceho programu Eh, VHO a v ktorých oblastiach ste našli najväčšie nedostatky a rezervy, ktoré neboli naplnené a museli ste ich prípadne preniesť do toho nového programu, ktorý ste pripravili vy. Ďakujem pekne. Least... Ďakujem pekne. Ešte Cecil Kienge. Ďakujem pekne, Linda. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi doktorovi. Už sme mali možnosť realizovať spoločnú iniciatívu a preto by som sa chcela poďakovať, že ste teda sa medzi nás vrátili. Takže pozrime sa, ohľadneme sa späť v minulosti a posnažme sa vysvetliť to, že ako vlastne by bolo dobré nájsť nejaké správne smerovanie, je tu predsa len ešte veľa práce, pretože pozrieme sa napríklad na 70. roky, napríklad zdravie pre všetkých, to bol vtedy, alebo jedno zdravie pre všetkých, to bol vtedy slogan, ktorý sa nezrealizoval, pretože vlastne vtedy sme vsadili na tú jednotu. Ale o pár rokov sme potom zistili, že vlastne tá téma rovnosti bola, bola nesprávne zvolená. Treba jednoducho ku každému pristupovať ako k rovnocennému človeku, takže rovnocennosť, aj pokiaľ ide o zdroje, ktoré sa vyčlenujú na to, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie v týchto krajinách. My sme vlastne vtedy zabudli na to, že by sme sa boli venovali také integrovanej prierezovej politike, veď predsa zdravotníctvo nemôžeme vnímať ako nejaké ojedinelé, ojedinelý prvok v tej mozaike. Tie riešenia, ktoré tu my ponúkame, by nemali byť obmedzené. Keď napríklad v týchto krajinách hovoríme o zdraví, tak to častokrát súvisí napríklad aj s infraštruktúrou cestnou. To všetko musíme vnímať dokopy tak holisticky, veď predsa práve v tých mestských oblastiach častokrát nie sú dostatočné infraštruktúry na to, aby ľudia vôbec mohli dôjsť, doraziť do nemocnic. To znamená, vždy treba vnímať celkový kontext. Napríklad cestná infraštruktúra, to je jedna vec, jeden bod. A potom tu napríklad máme ešte aj tému životné prostredie vo všeobecnosti, alebo napríklad ebola. Takisto tu ešte išlo aj o tému zdra- znečisťovania alebo e, e, po, po, čistenia, od, zbavovania sa odpadu. To znamená, každý izolovaný postup bol vždy odsudený vopred už k tomu, že zlyhá. Ja si myslím, že by sme mali osloviť viaceré sektory a priviesť ich k rokovaciemu stolu a potom sa snažiť jednoducho nájsť riešenia v tomto kontexte. Ja som napríklad navštívila aj Gineu a videla som, že čo robí vláda napríklad boji proti ebole a vlastne celý ten systém zdravotnícky tam bol posilnený, snaží sa krajina získať lekárov nielen do nemocníc, teda do veľkých nemocníc, ale aj potom do takých miestnych, lokálnych centier, kde sú lekári potrební. Krajina sa snaží zabezpečiť čo možno najväčšiu prístupnosť lekárov zo strany občanov. Ak nie sú takéto regionálne ciele, Ak, by tu ne, ak tu nebudú organizované vlastne jednotky, pokiaľ ide o riešenie takýchto začínajúcich epidémií, tak potom je situácia veľmi ťažká. To znamená, v oblastiach, kde bola ebola, potrebujeme takéto centra excelentnosti. Takže na jednej strane excelentné centra, potom reforma zdravotníckej starostlivosti systému a potom ešte aj vzdelávanie lekárov, vzdelávanie sestričiek, pretože v týchto krajinách potrebujeme takýto personál. A takisto treba zabezpečiť aj zlepšený prístup k liekam, liekom a liečivám. Povedala by som, že vlastne aj tento prístup k liekom vlastne súvisí s viacerými reformami. Viaceré africké krajiny, ktoré majú moderné mo- me- liečiva, ale ponúkajú zároveň aj tradičnú medicínu. V niektorých krajinách sa to podarilo integrovať, je to veľmi dôležité a kľúčové. A preto je veľmi dôležité, aby ľudia mali takéto možnosti skutočne využívať aj modernú mediciu, pretože tradičná medicína vlastne v tradičných krajinách častokrát predstavuje aj nebezpečnú, nekontrolovanú medicínu, pretože ľudia jednoducho sa dostanú eh, k nesprávnemu riešeniu. Nie, tradičná, tradičná medicína nie je vždy správna. Máte tu teda nejaký integrovaný spôsob, ktorý by umožnil to, aby ľudia sa v tejto oblasti dostali ďalej, pohli dopredu na to, aby pokiaľ ide o tú infraštruktúru, aby to všetko bolo zabezpečené, pretože všetky tieto zdroje musia byť vyčlenené a musia byť na prospech všetkým, zohľadňujúc celkový kontext. Takže pán doktor Tedros, veľa otázok eh, bolo eh, predložených podrobných. To ukazuje záujem eh, kolegov, niektorí o, o, Mm, pár dní pocestujú aj do Guinej. Takže nech sa páči, poprosíme vás. Ďakujem pekne. Uh, the link that I... K tomu pre prepojeniu, teda um, prejdem cez otázky a zodpoviem ich eh, tak, ako boli položené v tom poradí. Ako e, ste e, správne e, povedali, zdravie je otázkou práva a tiež je potrebný vývoj rozvoj, e, aby to bolo možné. Takže je potrebné, aby sme pokračovali v politických otázkach, najmä keď hovoríme o univerzálnom e, zdravotnom pokrytí, o zdraví e, pre všetkých. Čiže je to rozvoj, otázka práva a viem, že toto všetko vám je veľmi jasné, takže to nemusím opakovať. Pokiaľ ide k našim prepojeniam s inými organizáciami, najmä e, z e, VHO, a pokiaľ ide o skúsenosti e, s ebolou, zúčastnili sme sa na potlačení mnohých vypuknutých epidémií, ale situácia je vážna, keď sa to dostane spod kontroly, ako to bolo v prípade eboli Akcia, e, ktorú sme Eh, skoordinovali, bola eh, eh, rýchla. Snažili sme sa získať aj zdroje od tretích subjektov. Vláda zmobilizovala partnerov MSF, UNICEF, vrátanie EU a potom sme rýchlo riešili problém, až kým sa nedostal pod kontrolou. Alebo napríklad mor na Madagaskare, neviem, mm, či je e, vám to e, známe. Každopádne e, podarilo sa nám túto epidémiu dostať pod kontrolu bez toho, aby si to všetci všimli. Boli tam tri kombinácie, ktoré boli fatálne. Tá jedna z nich bola, že sa to celé odštartovalo skôr, než to, kto mohol predpokladať. Bol to kvázi eh, taký prekvapujúci eh, útok a bolo eh, to veľmi rozšírené a išlo najmä o pľúcnú formu Takže toto bolo e, špecifické a prekvapivé. My sme e, to e, dostali pod kontrolu. Epidémia vypukla v auguste, v novembri už sme ju mali pod kontrolou. Marburgová choroba začala sa v u eh, Gande a aj to sa nám podarilo dostať eh, pod eh, kontrolu kvôli rýchlemu, rýchlej reakcii nielen VHO, ale aj ostatných partnerov, ale VHO zohrávala koordinujúcu úlohu a to je dôležité, keď prepuknú epidémie ako tie spomínané. Takže teraz už máme lepší systém, vychádzajúci z tých reforiem eh, VHO, lepšie reagujeme, ale stále eh, mm, treba si uvedomiť, že naša eh, mm, mm, ohrozenosť nie je nejako menšia, takže musíme pokračovať v našich zdravotných systémoch, najmä na e, národnej úrovni, aby sme vedeli dobre, e, rýchlo reagovať. E, nie je to len podpora z vonka, ktorá nám umožní mať lepší systém, ale ide aj o príslušné inštitúcie doma. Čiže preto som povedal, sme len taký silný, aký je e, silný ten najslabší e, článok. Ak teda posilníme toho najslabšieho, budú všetci chránení. E, a kým nebudú všetci chránení, nikto nie je bezpečný. A to všetko len preto, lebo svet je stále menší a menší. Za niekoľko hodín môžete precestovať celý svet. Za niekoľko hodín sa vírus dostane za hranice, takže musíme e, pomáhať e, práve priamo na mieste v krajinách, kde e, v tom systéme sú ešte slabé články. Jeden z problémov, s ktorým sa potýkame, a to bola jedna z otázok, či sme sa skutočne ponaučili z našich aktivít. Áno, aj nie. Snažíme sa eh, robiť reformy v procese eh, práce. Spomínal som vám tie tri krajiny, kde sa nám podarilo eh, veľmi rýchlo zmanéžovať vypuknutú epidémiu, ale zároveň musím povedať aj nie, pretože je tu ten cyklus paniky a uh, zanedbávania. Keď, keď spanikárime, tak vlastne e, investujeme zrazu veľa, ale e, keby sa len trochu z toho bolo investovalo, tak e, sa bolo, bolo by bolo možné vyhnúť sa epidémii boli a to je ako e, s dažďom, keď už ten dažď, keď vám už zateká do domu a ste v panike, tak investujete množstvo. Ale keď sú veci v poriadku, neinvestujete. Napríklad e, ten núdzový e, plán pre VHO, ktorý bol dohodnutý. Len veľmi malo krajín skutočne e, financuje a nám sa míňajú prostriedky e, pre tieto núdzové zásahy, pretože sme v období, kedy e, to všetci zanedbávajú, lebo veci sa zdajú byť v poriadku. A to som sa pokúšal vysvetliť vo svojom posolstve, že čas, kedy treba investovať, je práve teraz, vtedy, keď sa veci zdajú zdajú byť v poriadku, nie vtedy, keď problém eh, vypukne. Takže eh, sme sa vlastne nepoučili, lebo ste videli ten núdzový program pre pomoc, ktorý nám pomohol v Madagaskare, ktorý nám pomohol rýchlo eh, sa posunúť do Ugandy, Jemenu, Sýrie, tak ten sa, tie finančné prostriedky sa míňajú. Čiže toto je to, čo by sme sa mali pokúsiť pochopiť, že sme sa ešte neponaučili, teda čiastočne áno, ale e, čiastočne nie. A pokiaľ ide o úroveň služieb, najmä e, v súvislosti s doktormi v dotknutých e, krajinách, to, čo povedal vážený pán poslanec, je pravda. Mestské oblasti sú lepšie vybavené aj teda lekárskymi službami, vidiecké oblasti nemajú dostatok lekárov. VHO sa pokúša pomôcť krajinám, aby zaviedli mechanizmy e, stimulov, aby tam lekári boli aj na vidieku. Ale ďalšie e, problémy, čo spôsobuje e, to sústredenie sa lekárov v mestských oblastiach, je pretože je nedostatok, takže musíme investovať do vyškolenia. A preto hovorím, že treba investovať do zdravotníckého systému a v novom viacročnom finančnom eh, pláne je tiež aj potreba investovať do eh, ľudských zdrojov. Pretože keď eh, ten problém s nedostatkom pracovných síl v tejto oblasti bude vyriešený, až potom aj vidiecké oblasti budú mať dostatok zdravotníckého Eh, personálu, máme lekárov v mestách, ale nemáme lekárov na vidieku a to je ďalší problém celého systému. A keď hovoríme o našej odolnosti voči epidémiám, to nie sú len z e, nemocnice samotné, ktoré budú pomáhať v boji e, proti e, vypuknutiu epidémii. Ide o primárnu zdravotnú starostlivosť. Tá sa o to postará. Do nej musíme investovať. Ako aj povedal ctený pán poslanec, investície do tých základov zdravotnej starostlivosti sú skutočne veľmi, veľmi uh, uh, malé Mm, aby sme e, sa snažili pôsobiť e, preventívne. A musíme ísť práve tam do tejto e, základnej ctený pán poslanec, aj pani e, poslankyňa spomínali aj e, tie e, iniciatívy Jedno zdravie a iniciatívu za Almaty. Tá primárna zdravotná starostlivosť by mala byť cieľom celého pohybu v tomto systéme. Táto primárna zdravotná starostlivosť keď sa zlepší, môže e, nám pomôcť riešiť infekčné a neinfekčné e, choroby. Ale investície do tejto oblasti sú skutočne veľmi nízke, takže musíme zabezpečiť, aby e, centrom pozornosti bola práve táto primárna zdravotná starostlivosť, a to nielen v mestských oblastiach, ale aj vo vidieckých oblastiach. A keď je táto primárna zdravotná starostlivosť, potom je jednoduchšie pokryť všetky tie potreby zdravotného systému tému. V minulosti a teraz e, tieto veci boli rôzne. Pýtali ste sa na tieto veci. Vieme, že pri HIV bolo veľa podpory, boli vertikálne programy, ale investície do zdravotných systémov ako takých, do ich posilnenia, tie boli nízke v minulosti. Som vďačný všetkým partnerom, najmä EÚ za investovanie do boja proti tuberkulóze, malárii, HIV, ale zároveň investície do zdravotných systémov, do zdravotníckých systémov ako takých. Musím zdôrazniť, že sú rovnako dôležité, pretože tieto systémy pokračujú v boji, keď hovoríme o posilňovaní zdravotného systému a investovania do nich, investujeme tým vlastne do budúcnosti. Dokonca i teraz, keď investujeme do programov, a do posilňovania zdravotného systému, ešte stále to má vysokú dôležitosť. Jednoducho treba zvyšovať kapacitu, aby sa tým budovala odolnosť danej krajiny. Silný zdravotnícky systém poskytuje lepšie služby, obyvateľ, služby obyvateľstvu a zároveň silný zdravotnícky systém je bezpečnostným prvkom, ktoré, ktorý zabraňuje vypuknutiu epidémií. Čo nám chýba? investície do posilňovania zdravotníckých systémov. Povedal som to už. Všeobecné pokrytie zdravotnej starostlivosti sú vlastne dve strany jednej mince. My musíme tento deficit systémovosti a pokrytia vyriešiť. Teraz veľmi stručne k migrácii a k najbližšiemu susedstvu, susediacim krajinám. Pokiaľ sa nevysporiadame s samotnými základmi migrácie, nestačí iba liečiť symptómy. Veľmi ch- dobre chápeme, aké sú korene krízy. Konflikt, chudoba, nezamestnanosť. To všetko podporuje e, pristahovalectvo alebo aj nedostatok vzdelania ľudí, ne- nemožnosť chodiť do školy. Zanedbávanie zdravotnej starostlivosti nemôže byť odpoveďou. Musíme aj tu investovať do zdravotníctva, čo pomôže skvalitniť ľudský kapitál, čo pomôže vysporiadať sa so základmi problémov pristahovalectva na úrovni príslušných krajín. Ak budeme investovať do strategických vecí, to je určite lepšie, pretože iba zvládanie, chytanie problému za chvost, to nie je dobre. Je lepšie investovať vopred do strategických riešení. A začnime dnes. Možno to bude trvať nejaký čas ale myslím si, že strategické riešenie je odpoveďou. Ak budeme zanedbávať investovanie do základných problémov, do koreňov problému priamo pri zdroji, tak nevyriešime nič. Ďalšia téma, mikrobiálna odolnosť. Hm, čisto informačne, predchádzajúce programy, ktoré sme už vyhodnotili, No to som už povedal, ale ten posledný ukázal, že zdravie sa musí vnímať v širšom rámci, ako je len zdravotná starostlivosť. Musíme multisektorálny prístup alebo viac e, aktérový prístup e, prijať, komerčný aspekt, politický aspekt, environmentálny aspekt, tieto všetky aspekty tu sú to sú to determinanty a so všetkými sa musíme vysporiadavať. Preto som advokátom, zástancom multisektorového prístupu. VHO sa pripravuje na vypracovanie usmernení pre krajiny, ktoré sa musia vysporiadať s takýmto multisektorálnym prístupom, nielen so zdravotníctvom ako takým. Myslím, že som zodpovedal na všetky otázky. Neviem, či som niečo vynechal. Dúfam, že nie. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám. Kolegovia, myslím, že otázky sú zodpovedané. Ak nie, naznačte. Chcem poďakovať e, našim hostom. Chcem ešte povedať, že Suzana bola hostom Centra pre choroby a ich kontrolu, kontrolu nad nimi Poznám ju odtiaľ, hovorili sme mnohokrát o príbuzných témach. Ďakujem pekne obom, že ste prišli. Dúfam, že budeme naďalej spolupracovať, ako budete aj vy posúvať svoju prácu stále na vyššiu úroveň. Ďakujem vám. Teraz si do panela sem zasadnú iní hostia a títo naši hostia si sadnú dolu medzi publikum. Okay, colleagues, we have our third set of... Kolegovia, máme pred sebou ďalších vynikajúcich rečníkov. počuli sme o migrácii, počuli sme zo strany VHO názory a teraz budeme hovoriť o lesoch. O lesoch s organizáciou UNEP, je to OSN, agentúra OSN, bod 6, naša, naša prvá výmena názorov k správe z vlastnej iniciatívy, e, správovanie zdrojov. Spravodajca tu nie je a pán Marcelesi ho nahradí v tomto bode. Naša práca nezačína dnes. Vyšlo to zo štúdie komisie v roku 2016 pre rozvojových krajinách. To súviselo aj s misiou DV, ktorá šla do Kamerunu, aby preskúmala situáciu lesov v Kamerune. Teraz máme správu z vlastnej iniciatívy spolu s výborom Envy Pravidlo 54 tu platí. Sme veľmi radi, že prišli medzi nás dvaja rečníci. Thierry Lukas, ktorý vedie kanceláriu OSN pre životné prostredie v Bruseli a Chantal Marie Nissen, ktorá je z generálneho riaditeľstva DEFCO z Európskej komisie. Ľudia si možno pamätajú, že bola v roku 2015 na konferencii VADIS. Poznáme ju z jej predchádzajúcej práce trošku v inom odbore dnes by sme sa chceli dozvedieť e, odborné záležitosti od oboch rečníkov. Prvý dostane slovo pán Lukas a potom pani Marinisen. Nech sa páči, máte slovo pán Lukas. Ďakujem pekne, pani McGavin. Vážení hostia, dámy a páni, je mi cťou odprezentovať názory OSN k tejto téme. Pokúsim sa zasadiť veci do širšieho rámca a potom kolegyňa z generálneho riaditeľstva DEVKO doplní. Lesy nesmieme dopustiť, aby ich ubudalo, pretože ak sa zvýši rozloha lesov, tak sa zvýši odolnosť ľudí, najmä autochtónneho obyvateľstva, pretože v lesoch, v pralesoch dodnes žijú mnohí autochtónne národy Máme tu istú dynamiku, máme parížské dohody a mali, malo by sa nám podariť veci zmeniť k lepšiemu. Lesy sú zásadné. Keď si pozrieme prvý graf, vidím, že dúfam, že to dokážete čítať. Odlesňovanie v tropických územiach pokračuje a keby sa z týchto odlesnených území stala krajina, jej emisie by boli vyššie ako emisie celej EÚ. Ak chceme do, splniť parížské dohody, mu, musíme urobiť dve veci. Ak zapojíme do hry lesy, vidíme, že na grafe je e, teplota by bola o 2 stupne chladnejšia. Vidíte, že rozdiel v investíciách je významný, bude to aj lacnejšie a takisto aj rýchlejšie, pretože najviac emisí by malo, malo byť vypustených v roku 2025, o tri roky skôr, ako sa počítalo. K dnešku odhadujeme, že les poskytuje potenciál, ktorý sa dá vyčísliť percentom 24-25. Investovanie do lesov sa na celosvetovej úrovni zanedbávalo. Parížské dohody venovali celý článok 5 ochrane lesov a pralesov a zmierňovaniu dopadov v tejto oblasti. Veríme v OSN, že by sme mohli presadiť e, tento článok 5 vynikajúcim spôsobom. Trvalo udržateľný rozvoj takisto predpokladá e, to, že mileniové rozvojové ciele splnia svoj účel a k tomu treba povedať, že pralesy, lesy sú zásadne dôležité, pretože 1,6 miliardy ľudí, tí sú priamo závislí pri svojom zamestnaní, pri e, prežívaní od lesov a pralesov. A ak pomôžeme lesom, tak pomôžeme zdraviu nás všetkých, aj tých, čo žijeme v európskych mestách. Dôležité je vedieť aj to, že v lesoch dodnes žije 300 miliónov ľudí. Vývoj, tak ako sa deje, bol vždy závislý od toho, čo sa dialo s lesmi a odlesňovaním, vyrúbávaním pralesov a takisto zalesňovaní. Od zalesňovania to záviselo. Keď by sme sa správali podľa takejto krivky, ktorú vidíte na grafe, mohli by sme dospieť k riešeniu pomocou tunela, kedy všetky prvky by sa navzájom začali posilňovať, pretože nemáme čas celé stáročia čakať. Môžeme to dosiahnuť skôr. Poskytol som vám nejaké čísla, budem pokračovať, ako to vyzerá číslami. V rokoch 2010 a 2015 v Brazílii sme prišli o 0,2 lesnej rozlohy, Indonézii o 0,7 a v Mianmarsku o 1,8 pralesov a lesov. A ešte Paraguaj a Argentína. Počas 24 rokov vidíme, čo sa tam dialo. Takto, takto to vyzerá v mnohých častiach sveta. Čo potrebujeme urobiť? Aké je kľúčové posolstvo pre vás všetkých v rámci tejto správy iniciatívy musíme oddeliť odlesňovanie od rozvoja. Musíme začať budovať, ale nie tak, že povieme, že musíme vyrúbať stromy, aby sme mohli viesť cestu lesom alebo prelesom. Inak musíme mať príležitosti, ktoré treba využiť, ako je Parížská dohoda. Máme politickú vôľu, ale máme aj know-how. Už DEVKO napríklad má projekty, ktoré fungovali a mali by sme sa venovať rozličným spôsobom tvarovania krajiny. To je to správne posolstvo, pretože v tom spočíva aj bezpečie. A v neposlednom rade potrebujeme financie. Ľudia sú v popredí týchto e, investícií. Napríklad Nemecko e, bolo e, jedným z najväčších donorov sumy vyše 5 miliard, na ktoré, na ktoré sa zozbierali viaceré krajiny a bojuje sa týmito financiami proti odlesňovaniu. Čo by sme potrebovali v Kocke je nezabúdajme na parížské dohody, nezabúdajme na lesy a pralesy, o ktorých sa v dohodách tiež hovorí. Efektívne investovanie a spolupracujúci prístup na medzinárodnej úrovni, e, lokálnej a národnej, aby všetci aktéry o sebe vedeli a spolupracovali. A posledná vec, e, nesmieme vynechať z našich úsilí žiadnu krajinu. Je 80 krajín vo svete, ktoré už teraz majú dobre nastavené projekty. Nesústredujme sa ale na 10 z nich, na Brazíliu, Indonéziu. To by bola choro, chud, chyba. Musíme vyslať ten správny signál. Napríklad váš parlament navštívil Kamerun. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo má Šantal. Ja preskočím moju prezentáciu. Myslím, že už ste dosť priesvitiek si dnes prečítali a poviem, eh, nadviažem na to, čo Thierry povedal, pre nás sú lesy jedným z najbohatších prírodných zdrojov, viac účelových prírodných zdrojov prispievajú k boju proti klimatickým zmenám a čo sa týka biodiverzity, sú na tom eh, ako jedni z najbohatších zdrojov, poskytujú príjem pre ľudí, dá, dá sa v nich implementovať agenda do roku 2030, rozvojová agenda, lesy a pralesy prispievajú k, mm, k kľúčovým eh, veciam, ktoré sa týkajú prosperity. Na toto všetko by sme nemali zabúdať. Bolo veľmi dobre vidieť e, v konsenze, že sa všetci odhodlali bojovať proti nezákonnému vyrúbavaniu lesov a neza, ne, trvalo neudržateľnému využívaniu lesov. Dobrá správa a budovanie kapacít e, lesom a pralesom pomôžu. Výbor DV, výbor pre rozvoj, sa e, podujal vypracovať správu o transparentnosti pri spravovaní lesov v rozvojových krajinách. Táto správa bola výborná a tvorí základ pre našu pokračujúcu prácu v oblasti lesov a pralesov. Európska únia podporuje dobré spravovanie v oblasti lesníctva a implementujeme za ostatných 50 rokov e, zákon o lesníctve, zalesňovaní a akčné plány, ktoré s týmto súvisia. Je to komplexný súbor nástrojov, ktorými bojujeme proti nelegálnej produkcii a spotrebe dreva a produktov lesa. Je to skutočne užitočné v tom zmysle, že sa tým poskytujú možnosti vytvoriť koalíciu medzi EÚ a partnerskými krajinami, vlastne celou spoločnosťou a súkromnými iniciatívami, ktoré spolu by mohli zabrániť nelegálnemu vyrubávaniu lesov a dosahovaniu cieľov ehm, trvalo udržateľného rozvoja v lesoch a vysporiadavania sa s základmi, dôvodmi nelegálneho vyrubávania Niekedy, keď je slabý, zdrav, slabý systém legálny a ďalšie slabé ohnívka, tak e, pod kepienkom rozvoja sa dejú necelkom príjemné veci a tieto aspekty by sme mali považovať za prvky jedného celku. Rada by som vám poskytla príklady Môžeme hovoriť aj viac, ale nechcem vás nudiť pri veľa eh, konkrét, pri, pri veľkými konkrétnosťami. Um, ehm, budeme hovoriť ešte niekoľko sekúnd o Indonézii, kde sme poskytli prvú, prvý systém licencovania. V novembri 2016 sa s tým začalo a už máme 39 tisíc licencií poskytnutých na export E, dreva do EÚ, to je ekvivalent 1,2 miliard amerických dolárov a ekvivalent 25 tropického dreva, ktoré sa importuje do Európskej únie. Takže je skutočne dôležité, že tieto licencie platia a fungujú. A budúci týždeň Indonézia a EÚ vypracuje a bude publikovať prvý nezávislý audit tohoto systému podávania licencií, vydávania licencií. Rozbehnúť prijatie systému licencií v Indonézii trvalo veľmi dlho. E, pomáhali nám v tom indonéske úrady a pozostával tento proces e, cel, celkového prepracovania toho, ako sa veci dejú v lesníctve. Museli sme sa vysporiadať s nelegálnymi výrubmi, dostať ich pod kontrolu a jednoducho zreformovať celý systém lesníctva. Trvalo to dlho. To isté robíme v Gane. Dúfame, že v prichádzajúcich mesiacoch a rokoch začnú sa vydávať licencie aj v Ghane. Takisto to znamenalo prepracovanie, komplexné prepracovanie právneho systému v Ghane. A dobre na tom bolo to, že to umožnilo občianskej spoločnosti, vláde aj súkromnému sektoru hovoriť o právnych otázkach, o tom, ako veci by mali byť presadzované v praxi, a reformované konsenzuálnym spôsobom. Stanovisko ako naši obchodní partnery že sme boli obchodnými partnermi, umožnilo Európskej únii vyvinúť tlaky na ďalších obchodných partnerov, aby sa takéto opatrenia v praxi implementovali. To bolo skutočne dôležité. A ďalšia zásadne dôležitá vec bola, že vznikla verejná platforma, ktorá poskytuje informácie k výrubom a exportu dreva a na tomto sa zúčastňuje nielen vláda, ale aj občianská spoločnosť, súkromný sektor. Takže opäť tu vidíme systém, ktorý vychádza s aktérom samotných, s aktérov a takých, ktorí zvyčajne spolu nespolupracujú. V Hondurase zákony eh, žiadali, aby sa rokovalo o VPA a dospievame postupne k dohode. Dúfame, že s Hondurasom sa dohoda uzavrie na začiatku leta. Bol to skutočne zaujímavý proces, pretože krajina, ktorá je známa, alebo možno to, že nemá dobrú správu, je o nej známe, tam sa rozhodli zreformovať lesníctvo. A nie, nie len, že zreformovať ho tak, aby sa viac zarábalo na ťažbe dreva, ale aby boli procesy inkluzívnejšie a je to prvé, e, prvá dohoda VPA, kedy sa autochtónne obyvateľstvo e, naozaj bralo vážne a bolo začlenené do rokovaní. Minulý týždeň, keď som bola v Hondurase, tak som žasla, pretože som nerokovala s vládou, ale s vládou, súkromným sektorom, autochtónnym obyvateľstvom a ďalšími zložkami občianskej spoločnosti. Všetci predo mnou sedeli na druhej strane obrazovky, bol to video, bola to videokonferencia a diskutovali sme o stanovisku vlády, o našom stanovisku a každý mi jednoducho dal priamu a jasnú odpoveď a to bolo skutočne užitočné. Takisto sme v Hondurase videli prvý pokus začleniť ľudské práva do FPIC, to znamená slobodne informovaný súhlas. A nie, nie je to ešte dokonale, nechceli sme vyvíjať priveľký tlak, nechceme, aby nás vnímali tak, že sa snažíme presadiť zákon, ktorý nie je celkom dobre prepracovaný, ale snažili sme sa to začleniť do systému a umožniť, aby vláda a občianská spoločnosť si prediskutovali, čo by malo byť v dobrom zákone, ako by sa mali veci implementovať prostredníctvom VPA a systému licencovania. Mnohé ďalšie krajiny, ktoré ste spomenuli, sú vo fáze implementovania, napríklad e, Konžská republika, e, DRC, zmluva DRC sa dostala do slepej uličky, pri rokovaniach a teraz sa to znova vynára, dostáva na program Guajana. Tam sme sa pokúšali finalizovať veci, ale zatiaľ potrebujeme dotiahnuť dokonca legislatívnu reformu v tejto krajine a ďalšie a ďalšie krajiny majú podobné skúsenosti, ktoré sú skutočne zaujímavé a rozmanité a ovplyvňujú eh, prácu na zabraňovaní odlesňovania. Máme pracovný program na roky 2018-2022, v rámci ktorého kontextualizujeme a zefektívňujeme to, čo sme doteraz urobili. Povedali nám, že priveľa sa venujeme e, o rozličným typom zmluv, ale niektoré iné oblasti, napríklad spolupráca so súkromným sektorom, sú dôležité. Alebo viacej by sme sa mali venovať konfliktným oblastiam pri ťažbe dreva alebo rozličným konkrétnym aktivitám. Takže sa pokúšame sfinalizovať e, v nasledujúcich týždňoch v spolupráci s členskými štátmi takýto náš plán, ktorý bude reflektovať, dúfajme, ako sa veci začali vo svete meniť Odkedy sme mali našu iniciatívu, odštartovali našu iniciatívu pred 15 rokmi. Naozaj sme proti nelegálnemu výrubu ťažbe dreva. Nelegálna ťažba dreva určite prispieva k odlesňovaniu, ale nie je to jediný dôvod odlesňovania. Takisto urbanizácia, ťažba minerálov a isté komodity, ktoré sa získavajú, sú tiež dôvodom odlesňovania soja, soja, káva, palmový olej a ďalšie produkty sú dôvodom odlesňovania. Vlády sú najväčšími nepria- nepriamými aktérmi odlesňovania. Takisto sa dejú veci nelegálne a v kombinácii s reformami kde eh, treba, kde treba sa držať tých právnych rámcov, ktoré máme. Vieme, že sú tu tieto hlavné podmienky a chceme znižiť deforestáciu a následne sa potom vysporiadať s klimatickými zmenami. My si takisto uvedomujeme, že vlastne táto iniciatíva a tieto dohody a obchodné preferenčné, to sú vlastne spôsoby, akým spôsobom sa dá riešiť ten širší kontext tej deforestácie a nemali by sme na ne zabúdať a treba jednoducho využívať to, čo sme sa naučili za ostatných 15 rokov, Myslím si, že ste videli, ako komisia zverejnila dve štúdie zo strany nezávislých poradcov. To vlastne zapadá do toho kontextu budúcej práce, ktorú budeme robiť v oblasti deforestácie. My sme teda nevyčkávali, nečakali sme na tieto štúdie. Thierry spomenul, že sa venovali otázkam, o ktorých tu hovoríme, a že dostávame informácie v rámci tých iniciatív. Takisto sa venujeme otázke zaberania pôdy, čo je veľmi dôležité vo viacerých krajinách, práve pokiaľ ide o deforestáciu. Ak nemáme jasné otázky majiteľa pôdy, ak máme viacnásobných majiteľov pôdy, pozemkov, ak sa vlastne pozemky dostávajú na účely využívania alebo ťažby petroleja alebo produci, pro, nie petroleja, benzínu alebo na produkciu benzínu, tak to jednoducho treba vnímať ako komplexnú otázku tú deforestáciu a ak sa pozrieme napríklad na komodity v kontexte toho, aký to má dopad v rámci deforestácie, tak musíme byť veľmi obozretní, pretože si treba uvedomiť aj to, že sú tu hodnotové reťazce v rámci deforestácie, pokiaľ ide o import produktov, ide hlavne o to, aby sa tu aby to nedošlo k posunom, pokiaľ ide o posuny v oblasti produkcie poľnohospodárskej práve pokiaľ ide o tú základnú. Takže sú tu viaceré otázky na to, aby sme skombinovali otázku ochrany lesov v kontexte životného prostredia, ale aj pokiaľ ide o základný príjem tých najchudobnejších na svete. Takže sú tu také dôležité veci, ktoré si treba uvedomiť na to, aby sme našli správnu rovnováhu, pokiaľ ide o vnímanie celkového kontextu deforestácie. Týmto sa dostávam ku koncu. Takže naša správa sa dochádza, sa pripravuje v veľmi dobrom čase. Takže chcela by som pripomenúť kolegom, že tá štúdia, ktorú sme robili minulý rok, ktorá je k dispozícii v rámci našeho rejiteľstva sekretariátu pre politiku, pokiaľ ide o tieto otázky, týka sa to Tanzánie a ďalší Gany, a Kamerúnu. Pani Hautala tu nie je, ale máme tu pána Marcelesio, ktorý je na hrane, takže Flora, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Áno, dnes tu Heidi nie je a išla do Helsiniek, takže ja ju nahrádzam. Teším sa, pretože som bol aj na misii v kamerúne pokiaľ ide o tému deforestácie. A chcel by som povedať, na, na úvod by som sa chcel poďakovať za túto prezentáciu. Sú tu viaceré otázky, ktoré, kde vidíme pokrok, súhlasíme vo viacerých veciach, tak aj pokiaľ ide o OSN, aj pokiaľ ide o komisiu. My sa tešíme, že komisia vlastne takto prezentovala tento plán, pokiaľ ide o možnosti boja proti deforestácii, pretože nachádzame sa vlastne v situácii, kedy treba sa posunúť dopredu. Vy ste to povedali, máme tu Parížskú dohodu, teda dohodu z Paríže, kde vlastne les sa stáva prioritou kľúčovou politiky európskej. Bolo to správne porané dve čísla, 30 kapacity na zníženie zmien klimatických a takto zhruba 20 pokiaľ ide o emisie. To sa takisto týka, to súvisí s deforestáciou. Ak si zoberieme do úvahy to, ako deforestácia vlastne v tomto kontexte súvisí s tými výzvami tohto dokumentu z Paríža. Tak ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby bolo kľúčovým pre nás, pre vaše e, ďalšie kroky aj autochtónni obyvateľia, pretože ide tu o jeden zo spôsobov, ako môžeme chrániť lesy a ako sa vyhneme tej deforestácii. Takže možno z mojej strany niektoré návrhy, ktoré sme tu počuli zo strany komisie, podľa mňa sú zaujímavé, mohli by sme sa o ne oprieť aj v tomto výbore. Napríklad, keď hovoríte, že due diligence nariadenie ohľadne tých komodí zo, stran, zo strany leso, lesníctva, takisto deforestácia, pokiaľ ide o preverovanie finančných investícií a takisto zníženie tých cieľ, pokiaľ ide o dovoz niektorých produktov, ktoré súvisia s týmito deforestačnými kritériami a takisto aj pokiaľ ide o bioenergiu. Ja si myslím, že tieto štyri návrhy môžeme s vami súhlasiť v rámci tohto výboru pre rozvoj. To sú kľúčové odporúčania. Na, na dôvažok si ešte myslím, že by bolo dobré, aby ste nám povedali, ako chcete a realizovať ten akčný plán Európskej únie v oblasti deforestácie. Skutočne by bolo dobré, aby Európsky parlament poznal tento plán, takže chceli by sme viac informácií. A na druhej strane takisto hovoríte, že Heidi eh, sa teda sústrediť na deforestáciu a sústredíte sa vlastne na kľúčové body, ktoré sú tam. Ešte raz to pokrýva, teda to, čo tu už odznelo, je to aj v kontexte toho, čo, je, čo bol vlastne cieľom tej misie do Kamerunu. Potom sú tu ďalšie body, napríklad, že sa budeme sústrediť na šírenie polnospodárstva, deforestáciu a dopad, aký to môže mať na autochtónnych obyvateľov. Takisto sa budeme sústrediť na to, ako vlastne e, aký dopad má vlastne otázka vlastníctva pôdy a autochtónnych obyvateľov. To sú kľúčové otázky, ktoré súvisia s deforestáciou v tretich krajinách. Takisto treba pripomenúť, že potrebujeme lepšie spúšťanie flekt a, a, a tých dohôd e, preferenčných. Ja si myslím, že to sú také inovačné nástroje, keď vidíme, čo sa deje v Kamerúne, tak jednoducho to nestačí, preto musíme trochu sa zamyslieť nad tým, ako by sme to mohli zlepšiť, na to, aby sme zlepšili tú účinnosť týchto nástrojov. Takisto si myslím, že sa treba sústrediť na to, čo sa týka dodávateľského reťazca. A takisto sa treba pozrieť aj na tie synergie, to v tomto dokumente, aby sme videli tie synergie, ktoré tu máme medzi red a flat. Nemôžeme jednoducho to vnímať osamotene, treba tieto dva nástroje skutočne nejako zomknúť, spojiť Takisto aj pokiaľ ide o kriminalitu v oblasti lesohospodárstva, pretože my vieme, že tu ide o kriminalitu environmentálnu v tých piatich sektoroch, ktoré sú vždy obsiahnuté vlastne e, v tejto otázke, pretože tu ide o lesy a takisto diplomácia klimatická, akú úlohu môže zohrávať v rámci tejto koherentnej politiky. Takže to sú vlastne také principiálne kľúčové body, ktoré nájdete v tejto správe z vlastnej iniciatívy pani Hautala a tešíme sa, že sme tu počuli pripomienky a vstupné informácie zo strany tieňových spravodajcov vychádzajú z tohto základu. Takže ďakujem pekne aj za vašu prezentáciu. Ideme správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme dvoch rečníkov, ktorí požiadali o slovo Cecil Kienge a Norbert Neuser. Takže Norbert a potom Cecil. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka prvom rade by som sa chcel poďakovať Heidi Hautale za správu. Hovorím v mene Septenca, ktorý je našim tenovým spravodajcom. A takisto by som chcel iba doplniť teda jeho slova. Prečítam, čo mi dal. Tieto správa sa tu dostala v čase, keď Európska únia dáva dokopy viaceré prvky, ktoré majú za cieľ chrániť chrániť lesy na celom svete. Na dôvážok vidíme, že Európska únia prijala ambicióznu schému, pokiaľ ide o e, ťažbu minerálov. E, vidíme, akú úlohu do, zohrávajú dodávateľské reťazce a aký dopad to má na životné prostredie. Rok 2013 to je štúdia, ktorá bola financovaná zo strany komisie, tam sa odhadlo, že zhruba do roku 2008 od 90. rokov Európska únia importovala zhruba tretinu ropy, ktorá bola, alebo palív, ktoré boli vyprodukované v deforestovaných oblastiach. Viaceré medzinárodné dohody, e, kde aj Európska únia signatárom, zavezujú Európsku úniu, aby znižovala túto škodu environmentálnu a degradáciu, na to, aby sme obmedzili tie najhoršie dopady životného prostredia, na to, aby sme dosiahli ciele. Medzinárodné dohody takisto zdôrazňujú, aký význam majú lesy pre autochtónnych obyvateľov a na to, aby boli títo zakomponovaní do rozhodovacích procesov. Ja očakávam, že bude táto správa dobre načasovaná, pokiaľ ide o apel smerom na komisiu, na to, aby sme ďalej urobili pokrok v rámci nového akčného plána v oblasti deforestácie, should include concrete regular, regulatory measures to ensure... Takisto potrebujeme regulačné opatrenia na to, aby sme zabezpečili, aby žiadne dodávateľské re, reťazce alebo transakcie finančné neviedli k tomu, že by sa posilňoval aspekt deforestácie a aby to viedlo k zvýšenej miere porušovania ľudských práv. Ďakujem pekne, Norbert teda hovoril v mene teňového spravodajca a teraz Cecil dostane slovo. Ďakujem pekne, Linda. Ja mám otázku veľmi konkrétnu voči našim hostiom, ale takisto aj voči komisie. Za posledné týždne sme boli informovaní o hrozbe, pokiaľ ide o lesy v oblasti Demokra- Demokratickej republiky Kongo. Je, to, je tam právne moratórium, pokiaľ ide o pridelovanie nových koncesí lesníckých, a to vo veľkom je to až 75 miliónov hektárov lesov, ktoré sú vlastne ktoré sú ohrozené. Týka sa to dvojnásobno veľkosti Talianska alebo veľkosti Francúzska. To by jednoducho malo katastrofický dopad na klimat, klimatické otázky a pokiaľ ide takisto aj o prežitie týchto lesov. Neviem, či naši pozvaní hostia sú si vedomi tohto projektu. A takisto otázka pre Európsku komisiu. Ja viem, že ona má veľkú paku, pokiaľ ide o Demokratickú republiku Kongo berúc do úvahy, že financujeme napríklad rozvoj tejto krajiny, máme viaceré nástroje a patričujeme takisto aj na medzinárodných fórach, pokiaľ ide o otázku lesohospodárstva. Aká je teda pozícia Európskej únie, pokiaľ ide o hrozbu toho, že by sa zrušilo to moratórium a aké opatrenia sa môžu prijať na to, aby sme presvedčili vládu tejto krajiny na to, aby to moratórium bolo ponechané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže Možno by Šantal chcela reagovať na otázky pani Cecil Kienge ohľadne Demokratickej republiky Kongo, aby sme vedeli, kde táto situácia sa uberá. Ja som bola v tejto krajine vtedy, keď sa tá situácia začala, tak ja poznám tento program, ktorý máme v tejto krajine aj pokiaľ ide o vládu, ktorá vlastne chce zrušiť to moratórium, ktoré tu majú na to, na nelegálnu priemyselnú ťažbu dreva v lesoch. Ten problém, ktorý tu je, že vlastne je tu moratórium ohľadne nelegálneho priemysel, nelegálnej priemyselnej ťažby, ale nie je tu žiadne moratórium, pokiaľ ide o riadnu ťažbu a treba povedať, že využívajú sa tie pravidla riadnej ťažby dreva a robí sa to v miere priemyselnej ťažby, takže v každom prípade je tu problém, ktorý v tejto krajine je zrejme. Takisto máme problém, pokiaľ ide o ropu a pokiaľ ide, teda pokiaľ ide o paliva, pokiaľ ide o exploráciu vo viacerých oblastiach alebo prieskum v viacerých oblastiach. Otázka moratória bola vlastne nastolená v kontexte iniciatívy Afri- eh, krajín Strednej Afriky a treba povedať, že v súčasnosti všetky financie boli pozastavené, pretože treba jednoducho plniť eh, literu predpisov, k ktorým sa zaviazali, treba plniť ich záväzky a treba povedať, že to moratórium je vlastne súčasťou týchto záväzkov. Takisto je to reakcia tejto organizácie, kde je partnerom Európska únia, na to, aby sme sa spýtali Republiky Kongo, že, alebo ich požiadali, aby to moratórium pokračovalo aj ďalej. A takisto sa, žia, sa snažíme dostať ten kódex lesohospodárstva na to, aby sme sa mohli k nemu vyjadriť a na to, aby sme mohli vytvoriť konzultatívny proces, ktorý momentálne bol zastavený a teda nefunguje. Problém, ktorý je, že my sme iba externým aktérom a ide tu o zvrchovanú vládu alebo zvrchované vlády. Ak sa tieto vlády rozhodnú unilaterálne, tak to financovanie v rámci COFI bude síce pokračovať, ale eh, Takže prišli by o nejaké finančné prostriedky, ktoré poberajú, je to obmedzená miera našeho akčného pola, takže tí donory, ktorí sú v týchto krajinách, jednoducho vytvárajú maximálny tlak na tieto vlády a my nefinancujeme priamo vládu alebo ministerstvo životného prostredia, ktoré predložilo tento návrh my financujeme, financujeme management národných e, strán a ak nebudeme parkov, pardon, ak nebudeme financovať tieto národné parky, tak tieto vlastne budú deforestované a sa takto zničia veľké oblasti, kde vlastne treba povedať, že biodiverzita je v podstate zdrojom financií pre vládu, takže my sa takisto nachádzame v problémoch, pretože na jednej strane Naša prítomnosť a naše financie zabezpečujú ochranu veľkých častí územia a my e, nechceme, máme v úmysle e, poskytať ministrovi voľnú ruku, pokiaľ ide o to moratórium. Nám skôr ide o to, aby sme e, podporili negociácie na úrovni FLEC, na to, aby tu bolo poradenské fórum, ako som už povedala predtým, skutočnosť, že vlastne ak by sa nám podarilo získať občianskú spoločnosť, e, súkromný sektor a vládu a posadiť týchto aktérov za stôl, tak to je jeden z nástrojov, ktorý máme k dispozícii v rámci Demokratickej republiky Kongo, aby sme, nám podarilo nájsť nejaké riešenie toho problému týkajúceho sa moratória. Takže toto sú viaceré otázky a oblasti, ktoré momentálne prebiehajú, ale treba povedať, že problém tu je a my ho vidíme. Ďakujem, nevidím, že by bol niekto iný požiadal o slovo, takže teraz, ak by pán Marcele si chcel niečo doplniť, nie, pretože tá správa ešte nie je završená. Ďakujem pekne našim hostom, rečníkom a budeme pokračovať, teda budeme o tom hovoriť v apríli. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme pekne našim hostom. And Takže prejdeme k bodu 7. Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu. Je to výmenu názorov ohľadne pozmeňujúcich návrhov práve Enrika Gerera Salomeo. Budeme o tom hlasovať zajtra. Máme 210 pozmeňujúcich návrhov a správodajca podporil 21 kompromisných návrhov, takže požiadam pána Gerera, aby nás informoval ohľadne kompromisov, čo môžeme očakávať v rámci tohto rokovania. Gracias. Bueno, eh, recordarán que este es un informe sobre... Eh, som si istý, že si spomínate, že toto je správa o O aplikácii rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Ide o to, ako tieto nástroje eh, fungovali od čias ich eh, zverejnenia. Už na začiatku eh, bolo navrhnuté postupovať po troch častiach posúdenie fungovania jednotlivých nástrojov. Puesta en práctica hasta el final de su eh, periodo de eficacia, es decir, hasta el año 2020. V druhej časti sa hovorí eh, o období fungovania do roku 2010 a očakávame, eh, že Európska únia príjme viacročný eh, finančný rámec, ktorý e, by mal v 2021 vstúpiť do účinnosti. Tieto posledné e, teda pokúšali sme sa e, vyvieť vplyv na Európsku komisiu, aby na prezentácii, ktorá sa bude konať ako výsledok týchto rokovaní v maji, aby teda aj tieto záležitosti boli vo eh, viacročnom finančnom eh, rámci. Takže eh, preto no, bolo prijatých, boli prijaté tieto, teda predložené tieto kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ja veľa z nich vítam a e, myslím si, že aj pre väčšinu politických strán sú priateľné. Mnohé pozmeňovacie návrhy sú veľmi inovatívne a prichádzajú s novým obsahom. A myslím si, že toto je skutočne vhodná chvíľa, aby sme sa e, poďakovali komisii, ktorá e, prispela k e, vzneniu týchto pozmeňovacích návrhov. Hlavný bod, teda najmä pokiaľ ide o hlavné body, ktoré majú spoločné jednotlivé politické strany. Samozrejme je potrebné vypracovať efektívne eh, nástroje sledovania, ktoré by boli flexibilnejšie a umožnili nám dopracovať sa k viacerým údajom, než máme k dispozícii eh, v súčasnosti. Je tu tiež eh, požiadavka, že takmer 20 týchto programov majú byť základné programy, programy sociálneho, e, sociálne programy vzdelávacie a tak ďalej. A vítame tiež stanovisko, na základe ktorého je možné e, tieto veci podporovať z rozpočtu parlament veľmi pozorne sleduje eh, či tieto prostriedky eh, sú vynakladané v súlade s ich pôvodným účelom. Takže musíme zabezpečiť, aby tieto politiky boli dôveryhodné, aby boli koherentné a aby v nich e, bolo, bola zahrnutá aj občianská spoločnosť a tiež lokálne orgány. aby existovali finančné nástroje, ktoré e, ktoré by aj prispeli e, vyšším príspevkom k existujúcim nástrojom. A samozrejme je potrebná aj súčinnosť parlamentu. EU e, e sa pokúsila dosiahnuť cieľ 0,7 rozvojovej pomoci s jasným časovým harmonogramom a jasnými krokmi až smerom k splneniu tohto cieľa v rámci časového harmonogramu. Prostriedky, ktoré sú určené na oficiálnu rozvojovú pomoc, nie sú nejakou skrytou pomocou na dosahovanie iných cieľov. A Tiež sa tu konštatuje, že by sme sa mali pokúsiť postarať sa o to, aby e, rozvojová spolupráca zostala autonómnou oblasťou aj pri e, globálnych stratégiách, ktoré bude do budúcna sledovať EÚ. Ešte e, dve ďalšie pripomienky z mojej strany boli predložené aj e, pozmeňovacie návrhy, ktoré nemôžem akceptovať ako spravodajca. Poviem vám aj prečo. Napríklad sú to pozmeňovacie návrhy, e, ktoré sa týkajú a v Afganistanu. Nemám nič proti obsahu samotnému, ale myslím si, že to skôr patrí do pôsobnosti príslušných pracovných skupín a že v takejto všeobecnej správe nemajú opodstatnenie. E, tu sa spomínajú aspekty z dvoch konkrétnych krajín my e, samozrejme teraz nemáme e, čas na to, aby sme tu posudzovali všetko. Na to je dosť času v jednotlivých pracovných skupinách a pokiaľ ide o nástroj rozvojovej spolupráce pre Afganistan, tam sa tým možno zaoberať. Potom tu bola aj požiadavka um, vytvorenia nových štruktúr, akejsi rozvojovej banky a myslím si, že zajtra bude niečo aj k tomuto sa hovoriť e, na e, schôdzi koordinátorov. Takže mm, myslím si, že v tejto správe to nevyhnutne nemá svoje opodstatnenie. Mm, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, niektoré tam teda je eh, len eh, redakčná úprava práva a niekde sa požadujú úpravy e, e, číselné. Mm. Ako už E, teda sú to korektúry e, len týkajúce sa jednotlivých faktov, napríklad čo ku konkrétnej problematike hovorí e, VHO. Takže rád by som, aby sme mali hlasovanie po častiach k tomuto konkrétnemu pozmeňovaciemu um, návrhu a ja som za to, aby sme hlasovali za. A na záver ešte jedna vec, na ktorú som chcel upozorniť. V tomto výbore súhlas súhlasíme mm, pravdepodobne všetci s tým, že sa eh, chceme zasadzovať za viacročný finančný rámec, ktorý umožňuje eh, mať dostatok eh, prostriedkov na posilnenie rozvojovej spolupráce. Sme presvedčení o tom, že politika rozvojovej spolupráce prispieva nielen k tomu, že sa pomáha spoločnosťam a krajinám, ktoré sú na ňu odkázané, ale že je to aj akési posolstvo, ktoré nesie v sebe myšlienku, že v Európskej únii sa e, e, považujeme za akúsi soft power, e, vsádzame na rozvojovú pomoc a takto chceme vplývať na svet. Nejde nám tam o žiadne ekonomické ani vojenské e, ciele. E, ide tu len o to, že e, ukazujeme, že sa zasadzujeme za určitú hodnotovú spoločnosť, za rešpektovanie ľudských práv, za demokraciu a solidaritu so zvyškom sveta. Ďakujem pekne, Enrique. Uh, vidím že kolega sa hlási o slovo. Takže tieňový spravodajcovia. Ďakujem pekne. Chcel som sa poďakovať Enrikemu, naozaj odviedol vynikajúcu prácu. A spomenúť chcem len niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré som sám predložil. Áno, týmito nástrojmi rozvojovej pomoci sa dosahujú dobré ciele, časť z nich sa e, využíva dobre, ale došlo tam aj k pokusom o zneužitia, k zneužitiu samotnému a vynaloženiu na iné účely, napríklad vnútorná bezpečnosť a podobne. O tom sme už eh, hovorili. Ja by som sa rád vyjadril k niektorým pozmeňovacím návrhom, napríklad k 27, kde sa uvádza, že rozvojová pomoc sa často používa na iné účely, napríklad na antimigračné účely, eh, alebo v 49 sa eh, píše o tom, že niektoré kraje krajiny spadajú eh, pod eh, túto kolónku, nie, nie všetky. Samozrejme, eh, mnohé krajiny zaznamenali pokrok, niektoré sa ale nachádzajú v komplikovanej situácii a teda pozmeňovací návrh 52 o tom hovorí, že nový politický vývoj v niektorých krajinách pôsobí periťažujúco a e, vytvárajú sa rôzne ad hoc mechanizmy, ktoré spôsobujú, že sa tieto e, prostriedky využívajú na iné ciele, napríklad alebo 66 eh, mm, migračné otázky napríklad nemôžu spadať pod túto mm, pomoc rozvojovú. 97. Eh, rozvojový program, program rozvojovej pomoci vždy musí vychádzať z plánovania eh, jednotlivých eh, krajín eh, samotných. A potom ten africký fond, už viackrát sme požadovali väčšiu transparentnosť a je možné konštatovať, že administratíva je veľmi neprehľadná, takže tam sa nám nedarí dosiahnuť ciele, ktoré sledujeme. Takže v týchto prípadoch by veci mohli fungovať aj lepšie. Ďakujem pekne, kolega Engel. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť stručný. Ďakujem Enrikemu za eh, to, že eh, bol ochotný pristúpiť na kompromisy, čo nám umožňuje e, riešiť a, a teda e, pokryť e, tú podstatnú časť politického posolstva tohto tejto správy, ak to bude podporené všetkými aj v plenárke, čo je veľmi dobré pre túto správu. Má to totiž dočinenia s finančnými prostriedkami, takže musíme urobiť, čo je v našich silách. Mám tri body, ktoré by som rád spomenul. Ten prvý je, že e, sa naďalej e, domnievam, že e, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, podporu. Tam e, máme mm, správne e, smerovanie a ak by e, sa veci neriešili, potom by sme vlastne nemohli poskytovať rozvojovú pomoc. Pokiaľ ide o akceptáciu a postupovanie tej správn- toho správneho posolstva rozvojovej pomoci, tí príjemcovia Ehm, vyžadujú dobré riadenie, o ktoré sa aj my e, v končnom dôsledku snažíme, aby e, teda boli v lepšej situácii, než sú teraz. Takže e, tam máme ten celkom správny prístup a požadujeme E, záruky, ktoré v texte teraz sú. A pokiaľ ide o rozvojovú banku, domnievam sa skutočne, že táto e, myšlienka je správna, a to z viacerých dôvodov. Aj tiež pretože musíme zistiť, ako je možné nielen propagovať investície, ale tiež zabezpečiť investície v problematickejšom prostredí. Ak chcete zabezpečiť takéto investície, e, potom tom, eh, aby teda tie európske štruktúry mohli eh, ponúknuť e, financie. Je potrebné mať aj e, príslušného partnera v tej ktorej e, krajine. Takže je dobré, že tu máme o tomto rozprávu. Možno via správa z vlastnej iniciatívy bola celkom zaujímavá. Uvidíme, ako rýchlo sa k tomu dopracujeme, ale aby som sa vrátil k Enrikemu, tá dohoda, ktorá bude vlastne nie, spôsobí, že zrazu sa e, stiahnu všetky pozmeňovacie e, návrhy. E, ide tu o, o prepojenie banky rozvojovej z EIB mm, keby sme tam vyňali EIB E, a mali tam len e, tú rozvojovú banku, to by e, spôsobilo, že naši poslanci by jednoduchšie to mali za hlasovaním za, pretože v ostatných týždňoch bolo veľmi komplikované ich presvedčiť o tom, takže mali by sme sa snažiť to takto vyriešiť a ak ten pozmeňovací návrh e, zostane, bude to problematické, takže ja by som e, chcela, aby e, sa tam vypustila časť EIB z tohto pozmeňovacieho návrhu, čiže to by zjednodušilo. A teraz ešte, pokiaľ ide o, o otázku o kolegu, Máme tam e, otázku e, Loli. Máme e, tu kolegov, ktorí sú proti pozmeňovací návrh 110 by mohol znamenať eh, nejakú zmenu eh, eh, faktov. Ak tam ide len o to, potom by som si vedel predstaviť, že budem hlasovať za to. Musíme si tu uviezť tie tri dôvody umrtnosti matiek a pokiaľ ide o sexuálne zdravie, Neviem údaje k tomu nájsť, ak ich nájdete za mňa v poriadku. My ak teda uvádzame, teda uvádza sa tu nejaký právny základ pre niečo, e, čo mi nie je známe, ak to niekto e, vysvetli, tak ja budem hlasovať, môžem hlasovať za. Takže e, Lola sa pokusí zodpovedať a vaše otázky. Pokiaľ ide o tú banku, áno, je tam veľa kontroverznosti, takže budeme to musieť ešte diskutovať. Lola aj Ty si tieňová spravodajkyňa, chceš sa e, k tomu teraz vyjadriť alebo nie? Nie. Dobre. A Cecil Kienge sa ešte vyjadrí. Ďakujem pekne, Linda. Aj ja by som sa rada poďakovala Enrikemu za prácu, ktorú odviedol a za predložený dokument. je e, to veľmi e, dobré pre naše diskusie. Osobne som predložila e, niekoľko pozmeňovacích návrhov. 10 miliónov občanov pochádza z krajín, ktoré poberajú rozvojovú pomoc od EÚ. Mám na mysli ľudí, ktorí skutočne pomáhajú ľuďom u nich doma z týchto e, finančných prostriedkov EÚ. Čiže je treba Eh, robiť takú politiku, ktorá eh, zohľadňuje ich úlohu. A ďalší bod je vytvorenie špecifických programov, ktoré umožňa synergie medzi eh, vynakladaním finančných prostriedkov pre účely konkrétnych diaspor. To by mohlo byť novum aj pre budúce programy aj pre viacročný finančný rámec. Zohľadnenie e, cieľov boja proti chudobe a e, zohľadnenie toho, že E, pôvod, do pô, krajín pôvodu sa vlastne prostredníctvom tých diaspor odvádzajú vysoké finančné e, prostriedky pomoci. Tak ja som sa e, v tomto smere snažila predložiť niekoľko pozmeňovacích návrhov a tiež ku kontrolám. Môj pozmeňovací návrh sa snaží dosiahnuť posilnenie politického dialógu, respektíve zdôrazniť posilnenie politického politického dialógu. Napríklad sa dá toho veľa urobiť prostredníctvom volebných e, pozorovacích e, misií. E, mnohí politici totiž zneužívajú voľby a je potrebné skontrolovať, ako tieto prostriedky, ktoré vynakladáme v niektorých krajinách, sú využívané. A ešte jeden bod, súhlasím s Enrikem, ide tu o diskusiu o určitých krajinách. Mám teraz na mysli najmä tie pozmeňovacie návrhy na tému Iránu a diskusie, ktoré sme viedli v pracovnej skupine. Dnes sme si povedali, čo je dôležité, ujasnili sme si tiež, aké máme stanovisko a momentálne um, mám um, Mm, taký e, názor, že v nástroji by sa malo pokračovať, ale e, bolo by tiež účelné do budúcna, e, skôr než sa nejaký nástroj príjme, do podrobného prediskutovať, pretože každý nástroj sa musí eh, sústrediť na predpoklady, ktoré naformuloval tento parlament. Už sme to v minulosti povedali. Chceme eh, do eh, celkovej diskusie o Iráne zakomponovať mm, túto, tento nástroj a podporujem to, čo povedal Enrique v tomto smere, snažil sa predložiť pozmeňovací návrh, osvetlil nám aj všetky kritické body. Každopádne e, tento nástroj musí vychádzať z týchto spomínaných predpokladov. Ďakujem pekne. A teraz e, komisiu, e, riaditeľstvo TEFKO, ako je v, ak by ste mohli byť, prosím, storuční, lebo nemáme veľa času. Takže najprv DG mm, Devko a potom e, Filipo Feriano a Conti. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem stručný. My veľmi vítame túto správu, sú tu viaceré body, nad ktorými sa treba zamyslieť. Môže to slúžiť k príprave návrhu, ktorý bude pripravovať komisia. Spomenul by som teda jednu vec, v rámci toho, čo sme tu počuli. Myslím, že to je dôležité v kontexte toho, e, kde by sme sa mali v rámci týchto diskusí viac sústrediť. To je rozdiel medzi rozlišovaním toho, že čo sa týka na jednej strane verejnej pomoci pri rozvoj a na druhej strane, čo sa táto pomoc netýka. To bolo to spomenuté v rámci kompromisného návrhu, kde sa venujeme otázke významu toho, že tie externé formy pomoci z rozpočtu, ktoré by mali pomáhať rozvoju, to je kľúčové a súvisí to vlastne aj s finančným rámcom viacročným, pretože momentálne sa počíta s tým, že viac ako 90 vlastne z, ob, z rubriky 8 idú práve do, rozvo, do rozvoja, do rozvojovej pomoci a súvisí to aj s otázkou prípravy do budúcnosti. Európska únia vlastne bude musieť vlastne pomoc v rámci rozvojovej pomoci. Máme tu také situácie, máme regionálne projekty, kde vlastne industrializované krajiny majú participovať. Nie sú to veľmi veľké sumy, ale čo je veľmi dôležité, ide tu o to, aby sme sa uistili o tom, aby veľká väčšina takéto externej pomoci skutočne mohla byť kvalifikovaná a v kontexte rozvojovej pomoci. Takže na toto som chcel upriamiť vašu pozornosť na to, aby sa naša diskusia v tejto oblasti takýmto spôsobom berala. Ďakujem pekne. Kimelin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi nadviazať na pozitívne ocenenie, ktoré tu zaznelo. Považujem pozmeňujúce návrhy za nápomocné a kľúčové body správy podporujeme. Čo sa týka humanitárnej pomoci konkrétne, je tu pridaná hodnota v tejto oblasti a humanitárne princípy sa dodržali. Je tu komplementaritu medzi rozvojom a humanitárnou pomocou. Bolo tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov, z ktorých máme trošku konkrétne obavy, pani predsednička. Predovšetkým je to 34, ktorá hovorí o globálnej stratégii EÚ, čo sa týka rozsahu humanitárnej pomoci vrátane. Pripravili sme ústne, ústny pozmeňujúci návrh 3, aby sa to mohlo vylepšiť. Ďalej, pozmeňujúci návrh 102, kde, sú, kde je zoznam humanitárnych princípov, vrátanie princípu nezasahovania, ktorý samozrejme nie je nepatrí do tých, ktoré sa medzinárodne uznávajú. 106 a 107 sa zaoberajú kompromis, tým sa zaoberá aj kompromisný návrh 11. Máme svoje pochybnosti, pretože miestne vlády, miestne úrady a náboženské organizácie by mm, možno nemali mať svoje návrhy zapracované vo všetkých e, okolnostiach. Čo keď vzniknú isté konfliktné situácie, ktoré by boli nevhodné, aby sa nimi operovalo v humanitárnych aktivitách. Ďalej. Humanitárna pomoc by mala byť konzistentná s cieľmi domácich krajín a s bezpečnostnými cieľmi OSN. Nám sa zdá, že to nie je celkom v súlade so základmi humanitárnej pomoci, ako ju definuje OSN. A napokon musím opäť zdôrazniť, že táto správa je veľmi nápomocná. Ďakujem. Roberto Čajanis Aprikondes. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja tiež by som pripojil hlas pri uvítaní návrhu tejto správy. K ostatným hlasom pokladám správu za užitočnú. Sú v nej dobré posolstva, dobré signály a takisto kompromisné pozmeňujúce návrhy sa vydali tým správnym smerom. Skvalitňujú správu. Možno e, sa vyjadrím e, k, dvoch, k dvom bodom. Je tu o tému autonómie rozvojových politík, rizika, že sa to roztriešti. Ja si myslím, že najlepšou kotvou, ktorú tu máme, je konsenzus o rozvoji. Primárnym cieľom je zniženie chudoby rozvojovými politikami ale sú tu aj iné výzvy, globálne výzvy, napríklad klimatická zmena, bezpečnosť, migrácia. Povedal by som, že pri bezpečnostných výzvach nejde ani tak o internú bezpečnosť EÚ, ale ide tu o požiadavku partnerským krajín, aby aj ich kapacita sa posilnila, čím by sa ďalej rozvinulo bezpečie pre občanov a lepšie by sa dostávali pod kontrolu hranice, lepšie by sa bojovalo proti pašovaniu osôb a tovarov. Takže toto je taký širší pohľad na túto tému. A ďalej tu máme prepojenie aj k trastovým fondom a ich kritike. Celkom iste súhlasím s tým, že sa tu apeluje na zlepšenie informovanosti a dohľadu nad informovanosťou, kritikou, implementáciou trastových fondov. Uh, but also we shall be, uh, I believe, uh, shall acknowledge that... Ale musíme uznať aj to, že trastové fondy boli skutočne nápomocné napríklad v Stredoafrickej republike, v Kolumbii, a pri riešení migračných tokov. Celkom iste, toto je otvorená diskusia, bude tu aj audit z dvora auditorov. A myslím si, že by sme sa mali dopracovať k, vyváže, k vyváženému názoru na to, prečo boli tieto trastové fondy vytvorené, aby sa vyjadrovali k výzvám a interné zodpovednosti. A posledná vec, vítame body k budúcim podobám eh, viacročného finančného plánu. Návrh tejto správy sa snaží zjednotiť tieto nástroje, aby účelovo pridelené prostriedky boli pridelené podľa záväzkov a takisto flexibilita Európskeho rozvojového fondu sa zachováva pri využívaní účelovo viazaných fondov. Všetko toto sú pozitívne prvky, ktorými prispievame k rozprave o nových finančných perspektívach. Ďakujem. Ďakujem, Roberto. Enrique, myslím, že to bolo niekoľko otázok či poznámok, ale áno, len veľmi stručne. Mnohé mnohí predrečníci, mnohé príspevky boli o tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli výsledkom hlasovacieho zoznamu a stanovisk spravodajcu. Možno by som ich mohol ubezpečiť, aby sa až tak neobávali, lebo v mnohých spomínaných prípadoch spravodajca zdieľa tieto obavy a bude hlasovať v súlade s týmto stanoviskom. Napríklad, keď hovoríme o nezasahovaní, ktoré by malo byť jednou z humanitárnych aktivít. Samozrejme, že to sa tu nespomína, lebo to nie je jeden z humanitárnych princípov, respektíve zásada. Preto to je neobsiahnuté v správe. Ale aby som odpovedal na niektoré obavy, pán Karel vidí, že stanovisko v pozmejúcich návrhoch, ktoré zostávajú, nie sú tieto stanoviska ovplyvnené kompromisnými návrhmi. Aj keď to nie je presne slovo po slove, to, čo povedal, tlak na nástroje, aby boli použité na migračnú politiku alebo bezpečnostnú politiku, alebo fakt, že existujú krajiny, ktoré sú v súlade s predpokladanými záväzkami, ale toto všetko nás privádza k výpovedi, že záverečné znenie a hlasovanie o tomto texte je v súlade s tým, čo hovorím. K tomu, čo povedal pán Engels, vláda je možno tým najmocnejším mm, pilierom, bodom. A vláde by sa mal pomôcť vybudovať taký systém, ktorý by mohol využiť rozpočtovú podporu. Nede tu len o peniaze, ide tu o inštitucionálnu štruktúru a správa veci verejných má svoje demokratické hodnoty v sebe zapracované. E, teraz čo tu bolo k banke? Ak komisia by sa k tomu vyjadrila, bolo by to lepšie. Neviem, či, či chcem vypracovať nejaké stanovisko už teraz, aby to nebolo nejakou podmienkou toho, čo potom bude robiť výbor pre rozvoj. Myslím si, že by bolo lepšie, ak by sme stiahli. Tento pozmeňujúci návrh nie je môj, čiže ja ho stiahnuť nemôžem. Nehovorím, že som proti. Nehovorím, že som proti návrhu Frankovmu, ale myslím si, že by sme vyslali nesprávny signál, ak by sme povedali, aké máme stanovisko k niečomu, čo výbor pre rozvoj bude cizelovať až potom, čo si vypočuje iné politické skupiny. E, Cecil sa pýtala, chcem sa vyjadriť k jej pozmenujúcemu návrhu k diaspore, je užitočný, viaceré pozmenujúce návrhy sú užitočné, pretože zahrňajú v rámci európskeho kontextu hlas tých, ktorí prišli do našich krajín, prišli na hranice práve preto, lebo mali vo svojich domovských krajinách tak málo príležitostí ciest, ktorými by sa mohli vydať. A sú tu určité rozvojové potreby a špecifické politiky, ktoré by sa mali mm, prispôsobiť. K tomu, čo povedala komisia. Ja súhlasím, že niekedy treba viesť rozpravu o tom, aký je význam autonómie rozvojovej politiky ako konceptu v, v meniacom sa svete, kde faktory, aktéry a potreby sa neustále menia. Ja som bol spoluspravodajcom k správe z interparlamentného zhromaždenia AC. T EU o bezpečnosti a rozvoji a viem, že je tu veľmi veľká sivá zóna, kde všetky tieto témy hovoria o bezpečnosti. Tá je užitočná pre rozvoj, pretože garantuje stabilitu a mier. To však neznamená, že by sa mali rozvojové fondy používať na stabilizovanie politík v týchto krajinách. Pravdepodobne by sa dali nájsť iné zdroje financovania, vrátane mechanizmov v EÚ a máme tu rozličné fondy, nechceme byť fundamentalistami v nejakom prípade. Som už e, starší človek a nemyslím si, že by sme mali zastávať fundamentalistické názory. Vždy je užitočné zastávať vyvážené stanoviská. Ďakujeme vám. A ešte sekundu pred hlasovaním. Mohol by som povedať zo pár slov? Len toľko, že každému ďakujem. Enrike, ďakujeme za prácu. Aj my ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili. Hlasovanie bude zajtra, kolegovia, ako druhý bod prvom hlasovaní, ktoré bude in kamera, teda ďakujem všetkým, že sa zúčastnili tohto bodu. Presúvame sa k bodu 8. Je to porušovanie práv autochtónnych obyvateľov, vrátanie zaberania pôdy. Je to stanovisko výboru DROA, ktorý je pod výborom výboru AFET. Je to dôležitá téma, Súvisí to s tým, čo sme počuli o lesoch a aj s tým, čo, o čom sme hovorili minulý mesiac, a teda o tom, čo sa deje v Kenii, e, projekt, ktorý EU tam má, ktorý súvisí s vodou a autochtónnymi národmi, ktoré tam žijú, etnickými skupinami. Spravodajca, pán Francisco Asis za Droa, je tu prítomný, ale najprv Maria, potom pán Asis po Marii. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, Linda. Áno, samozrejme, Linda. Máš pravdu, je to veľmi dôležitá správa. Je e, spojená s tým a týka sa teda toho, čo sa e, deje na celom svete s našimi e, lesmi. Som rada, že výbor pre ľudské práva sa ujal tejto témy a je, z, je, je teda aj politické perspektívy dôležité e, prísť so stanoviskom. E, tie e, príklady Kenia, Honduras, ktoré tu vzbudzujú obavy a ktoré sme uviedli už pred niekoľkými mesiacmi, ukazujú, že v rámci európskych eh, projektov došlo k porušeniam ľudských práv dokonca aj eh, mŕtvi. Eh, tu boli to nielenže vzbudzuje obavy, ale je to veľmi šokujúce. A to všetko napriek všetkým záväzkom, ktoré v našich dokumentoch máme. Mám teraz na mysli napríklad v rámci rozvojovej spolupráce prístup, e, ktorý dodržiava ľudské práva. Často boli e, napríklad porušované e, práva indogénneho obyvateľstva. Vypracovali sme stanovisko k správe. Bolo predložených celkovo 81 pozmeňovacích návrhov. To je samozrejme veľa pre malé stanovisko. Ja som však sa tešila, že po obsahovej stránke stránke je tu jasný konsenzus napriek tomuto veľkému počtu pozmeňovacích návrhov. Samozrejme, nechceme eh, stanovisko mm, mať eh, príliš dlhé. E, tie e, pozmeňovacie návrhy chceme združiť do e, niekoľkých a chceme samozrejme zjednotiť stanoviska jednotlivých politických skupín. Veľmi stručne k tomu, kde sme sa dopracovali ku konsenzu, pokiaľ ide o vlastníctvo pôdy, potom mm, informovaný e, súhlas. Vidím, že nám tu už vypínajú svetlo. Potom e, potreba e, pre aktérov v rámci tejto spolupráce posilniť starostlivosť o dodržiavanie ľudských práv. Ja som sa tešila, že aj túto nevyhnutnosť e, mechanizmu podávania sťažnosti e, vidí a v prípade porušenia ľudských práv v rámci rozvojových projektov financovaných v rámci DDP práve takýto administratívny mechanizmus podávania sťažnosti je veľmi dôležitý, pretože je ešte aj ďalšia takto cesta pre obete, aby tieto mali možnosť pomerne zavčasu podať formálnu sťažnosť a ten právny postup následný samozrejme nie je vylúčený, ale ide o to, aby veľmi zavčasu sa dalo reagovať, aby tam naozaj bol veľmi nízky prach pre tie e, obete. Aj v prípade Kene sme videli, aký potrebný takýto mechanizmus e, e, pre podávanie sťažnosti je. Rada by som ešte trochu propagovala na moje pozmeňovacie návrhy, aby som získala pre ne podporu ja som sa chcela e, e, zameriavať na problém zaberania e, pôdy vlastníctva a pôdy, ale tiež potravinovej bezpečnosti a tiež problematickými aspektami klimatických environmentálnych projektov a ich dopadov na indogénne obyvateľstvo. Tým som sa tiež zaoberala a, a, a teda e, bude to celé vypracované na do začiatku budúceho týždňa. Keď bude potrebné, stretneme sa ešte s tieňovými spravodajcami. A už teraz ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a, a po prípade v apríli ešte e, pozveme na ďalšie rokovania. Ďakujem, Maria. Teraz má slovo pán Asis z podvýboru Droa. Nech sa páči. Ale myslíte na čas lebo o 10 minút odchádzajú tlmočníci. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť stručný. Ďakujem pekne za prizvanie. Som skutočne rád, že tu môže byť medzi vami. Vítam pani Hojbuch, za, o, oceňujem jej syntézu, ktorú urobila. Skutočne to vyjadruje tú esenciu tej správy, ktorú, správy, ktorú ste spomenuli. Takže gratulujem vám. Hlavná myšlienka je nasledovná. Problém autochtónneho obyvateľstva je ten, že je to problém práv základných ľudských. Autochtónni ľudia majú vážne problémy, pokiaľ ide o porušovania ľudských práv. Sú to historický, je to historický kontext, ten poznáme dobre. Ide tu o ničenie kultúry alebo kultúr starodávnych, starobilých. Tie najdôležitejšie problémy v súčasnosti sú napríklad otázky prežitia, územia, vlastníctva, šírenie hraníc poľnohospodárskych v niektorých krajinách, šírenie e, ťažobného priemyslu zase v iných krajinách, takisto nejaké nepochopenie tých osobitostí autochtónnych obyvateľov zo strany vlád v jednotlivých krajinách. To všetko vytvára teda situácie, ktoré sú ťažké, pokiaľ ide o prežitie týchto autochtónnych obyvateľov. Ja veľmi dobre poznám situáciu v Latinskej Amerike, ale samozrejme sú tu situácie obdobného charakteru aj v Ázii a v Afrike. Máme priebežný dialog s mimovládnymi organizáciami, ktoré tú situáciu líčia vo veľmi zlom duchu. Takisto v tejto správe vidíme, že Európsky parlament sa vlastne vyjadruje k tejto otázke, ktorá je kľúčová a preto to vítame. Ide tu, teda vždy sú tu ľudia, predstavitelia, dokonca vlastne aj predstavitelia autochtónnych obyvateľov, ktorí žiadajú, aby Európsky parlament sa k tomu vyjadril. Európsky parlament je do istej miery ako keby takým posledným miestom nádeje pre týchto ľudí z ostatných kontinentov, ktorí nás vnímajú ako parlament, ktorý <clears throat> je ochotný hovoriť aj o otázkach autochtónnych obyvateľov. A to je istá je to samozrejme zodpovednosť, je to veľká zodpovednosť pre nás, pre európskych poslancov a to je jeden aj z dôvodov, prečo vlastne výbor pre ľudské práva prezentoval túto správu a vlastne vzbudilo to takú diskusiu, aby všetky politické skupiny sa mohli vyjadriť, boli odprezentované vstupné informácie a takto strany komisie. E, bolo to veľmi zaujímavé, pokiaľ je komisiu jedna pripomienka z mojej strany vlastne v tej správe, je určitá kritika obsahnutá ohľadne významu európskej pomoci pre rozvoj, rozvoj pomoci. My vieme, že rozvojová pomoc Európskej únie je kľúčová pre niektoré krajiny, pre niektoré regióny a všetky pokiaľ je niektoré národy. Takže kriticky vnímame to, ako, ako v niektorých krajinách využívanie tejto finančnej pomoci pôvodne z Európskej únie, aký má teda dopad a vlastne nie je tu využívaná na prospech pôvodných obyvateľov. Hovorili ste o Keni sú tu ďalšie otázky aj v Brazílii, v viacerých latinských krajinách, kde sa stále opakovane zistuje, že vlastne projekty investičné a finančné cez Európsku rozvojovú pomoc nie sú na prospech záujmov pôvodných autochtónnych obyvateľov. Takže my tu hovoríme teda o tej finančnej pomoci nie je to na úrovni európskej, ja si myslím, že musíme hľadať na inej úrovni mechanizmy garančné ohľadne spôsobu, akým sa vlastne vyplňajú žiadosti ohľadne takúto finančnú pomoc zo strany Európskej únie. Takže na záver by som už povedal iba toľko, že súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Tento výbor pre rozvoj je výborom, ktorý e, vníma e, výborne význam tejto otázky práv autochtónnych obyvateľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vám ďakujem. Mám tu ešte tieňových spravodajcov. Maria Nojšu chce hovoriť, Lola a Ignacio Traja. Takže Maria, nech sa páči. Ja budem veľmi e, stručná, e, nič e, nemusím opakovať, lebo to tu bolo správne už povedané, ale jeden bod je ešte dôležitý. Tieto to nedodržiavanie e, zvykového práva, vyháňanie z e, pôdy má dočinenia e, z určitej, v určitej miere aj s našim konzumom, s našou spotrebou. My musíme sa veľmi presne pozrieť v EÚ na tú politiku podpory, kde je prípadne kontraproduktívna nie produktívna. A čo mi trochu chýba, je potrebné tie, tie definitívne konsekvencie vyvodiť z toho, toho, čo treba urobiť, čo treba zmeniť. My nevieme zmeniť iné krajiny, môžeme zmeniť len samých seba. To sa týka tak e, importov, dovozov dreva, e, zemného plynu a tak ďalej. E, ak nevyvodíme dôsledky u seba, sú to všetko len prísľuby. Ak to uzatvára obchody s takýmito krajinami aj takou formou, že napríklad sa nakupujú práva rybolovu, toto vždy na to dopad platia tí najslabší, tí, ktorí sa na tom vôbec nezúčastňujú, nemôžu sa ani zúčastňovať na rokovaniach. Vždy sa len jedna skupina obohacuje a ten protiažok je chudobný, stále chudobnejší. Čiže aj tam musíme zvážiť, s ktorými krajinami vôbec môžeme e, uzatvárať obchodnopolitické zmluvy alebo podobné zmluvy, napríklad rybolovné, čiže s ktorými krajinami a u ktorých krajín je jasné, že tieto finančné prostriedky v žiadnom prí- prípade sa nedostanú e, k obyvateľstvu, ale len do vrecák niekoľko mála vyvolených. Čiže toto si musíme zvážiť. Nedostatok e, participácie e, pôvodného obyvateľstva na rozhodovacích procesoch o tom vieme. Títo musia sedieť spolu za rokovacím stolom. Ďakujem, slovo má Lola. Ďakujem veľmi pekne. Áno, veľmi stručne, ešte stručnejšie, ako som chcela hovoriť. Ďakujem Marii za úžasný text. Ďakujem, že pán Asis eh, tu bol s nami dnes popoludní a podelil sa s nami o svoje názory. Obávame sa, aké budú dôsledky zahraničnej politiky. Myslíme si, že vlastníctvo pôdy autochtónnymi obyvateľmi je zásadné pre trvalo udržateľný rast a to, čo povedal pán Asis, E, na to chcem nadviazať. Obávame sa, čo bude s našim oficiálnym rozvojovým, e, s rozvojovou pomocou, keď e, pôjde o verejno-súkromné partnerstva s týmto tzv. miešaním, blending rozličných nástrojov. Ako sa v tom Eh, budú chovať alebo strácať práva autochtónneho obyvateľstva. Ako tieto investície nastaviť tak, aby z toho malo osoh miestne obyvateľstvo? Ako budú vyzerať pripomienkové procesy, konzultácie? Pretože vždy vidíme porušenia nároku na konzultácie pri takýchto rokovaniach a samozrejme, že treba úplne zakázať v našich investičných dohodách eh, eh, to, že by sa odoberala pôda, zaberala pôda alebo iným spôsobom odoberala od, od autochtónnym obyvateľom. Keď nebudú tresty, tak si bude každý robiť, čo chce. A takisto treba spomenúť potrebu zabezpečiť to, aby niektoré nástroje sa zefektívnili. Napríklad e, RED Plus, tieto programy v rámci RED plus by sa mohli posilniť aj technická pomoc, aj finančná asistencia, aby sa e, pri lesníckých aktivitách mohli zvážiť nové akčné plány, aby sa zabránilo odlesňovaniu, zvážiť právo na e, pôdu pre rozličné komunity. EÚ musí zaručiť ochranu voči aké, akejkoľvek externej akcii, voči ekosystému, a voči aktivitám, ktoré odlesňujú pôdu. A chcem povedať aj pani Neubuch, že my, ak sa nezmeníme, ak budeme spotrebovať rovnako a konzumovať isté typy projektov, nikdy nebudeme schopní e, zmeniť veci k lepšiemu. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručný. Ja gratulujem Ane Márii a takisto aj ďalším, pokiaľ teda ide o stanovisko, boli tu viaceré návrhy, ktoré som predložil. 35, T63 konkrétne opatrenia, napríklad pokiaľ ide o zabe- proti zaberaniu pôdy. Kto teda čo robí na týchto autochtónnych územiach, kde sa zistilo porušovanie ľudských práv, 35. tak je napríklad verejný register, pokiaľ ide obsadené územia, kde ide o záujmy e- európskych e, koncernov. A ďalšie návrhy, napríklad opatrenia, ktoré sa tu urobili, napríklad v prípadoch porušovania ľudských práv v súvislosti s priemyselnými odvetviami ťažobného charakteru. Takže tieto informácie sú dôležité a Mali by sa to, malo by sa to týkať aj opatrení presídlovania, takže ja súhlasím s tým, čo povedali predrečníci, pretože si myslím, že aj z etického hľadiska etické normy zohrávajú svoju úlohu a vlastne týka sa to tých dopadov, týchto aktivít, takže musíme vlastne v rámci tejto správy vyslať jasný, zrejmý signál, pretože takto si to všetci želáme. Ďakujem pekne. Máme tu dvoch úradníkov ešte. Nie pani Prúve za Devko a potom pani Gant, Gant za SVČ. Je tu? Stručne, veľmi stručne vás poprosím. Iba ak chcete niečo doplniť, pretože už máme iba 5 minút a potom musíme prestať. Nech sa páči. Iba stručne Chcem sa poďakovať za túto vynikajúcu prácu. Ide o výbornú prácu. Uh, key, targeting key, uh, key issue, I guess, uh, the right of the people concerned by the development. Takže my uh, sme radi, že tu takýto návrh je. Týka sa to vlastne univerzálne deklarácie a my musíme ísť tomto, týmto smerom, smerom k plnej implementácii. Nie je to jednoduché. Kenia a poznáme aj ďalšie prípady, o ktorých sme hovorili, Honduras napríklad, napríklad vražda aktivistov na, tom, na tej priehrade. Takže ja si myslím, že môžeme spoločne dosiahnuť veľa a skutočnosť, alebo to nad tým, či ste sa zamýšľali nad tými mechanizmami podávania sťažnosti a dostupnosť nápravy. To skutočne by zabezpečilo veľkú viditeľnosť, vizibilitu pre Európu, pretože my sme silní a čím budeme, máme tu silné štandardy v oblasti ľudských práv, ale musíme monitorovať aj to, čo robí vlastne súkromný sektor, na to, aby sme ten rozvoj robili najlepším smerom, na to, aby sme mali lepší svet. Ďakujem pekne. Niečo chcete ešte doplniť? Nie, nič nechcem doplniť. Výborne. Mari, už len minúta. Nechcem to preťahovať. Ďakujem pekne so všetkým súhlasím, čo tu odznelo a myslím si, že na záver budeme mať eh, veľkú podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže lehota na pozmeňujúce návrh hlasovať sa bude 24. apríla. Nemáme žiadne lehoty na pozmeňujúce návrhy. To už ubehlo, takže vidíme sa 24. pri hlasovaní. Kolegovia, kolegyne, koordinujeme tie hlasovania 10.30 10 za zatvorenými dverami. Ďakujem pekne tlmočníkom za extra čas.